Morning everybody. Buenos días. Dobré ráno všetkým. Začneme s našou schôdzou, ak súhlasíte. Prvý bod na programe je prijatie e, programu schôdze. Sú nejaké námietky? Nie. Tým pádom sme program prijali. Ďalej oznámenia predsedu nemáme nič, čo by stalo za spomenutie, preto prejdeme hneď ďalšiemu bodu, k tretiemu bodu. Európske fondy rizikového kapitálu a Európske fondy sociálneho podnikania. Ako viete, jeden bod odpadol a preto koordinátori mali isté námietky čo môže mať za následok zamietnutie delegovaného aktu a preto dnes je to zaradené na program, aby sme o tom mohli hovoriť. Not very... Takže tretí bod na programe Pani Pietikajnen bola poverená spravovaním tejto témy a ako viete, ešte v roku 2013 sa to rozbehlo, pričom cieľom bolo zvýšiť atraktívnosť a zjednodušiť investície. Nebolo to až také užitočné napokon, ako sa očakávalo a preto Teraz je snaha dopracovať sa k zmenám, ktoré by napravili isté nedostatky. Dnes prebehne prvá výmena názorov tu vo výbore. Chcel by som i hneď dať slovo spravodajke. Nech sa páči pani Pietikainen. Ďakujem. Ako ste už počuli, tieto dve nariadenie nadobudli účinnosť v roku 2013 a cieľom je vytvoriť e, dve nové dobrovoľné štruktúry fondov, ktoré by e, zvýšili nové možnosti e, získať kapitál a tiež inovovať malé stredné podniky, ako aj sociálne podniky a to v celej Európe. Je to naliehavo potrebné, ako viete, pretože rizikový kapitál vysokorizikové dlhodobé finančné prostriedky sú e, veľmi obmedzené k dispozícii v súčasnosti v Európskej únii a preto je problém v tom, ako dať do súladu tie dlhodobé investičné potreby a tiež dlhodobé dlhodobé investičné možnosti, ktoré sú k dispozícii z hľadiska financovania. Aktuálny návrh je súčasťou akčného plánu únie kapitálových trhov, e, pričom cieľom je rozšíriť rozsah pôsobnosti, aby bolo jednoduchšie dostať sa k týmto prostriedkom v celej Európe a potom následne investovať tam, kde je to najmä potrebné v prípade týchto inovatívnych, vysokorizikových, dlhodobých investícií. Návrh e, teda hovorí nasledovné. Po konzultáciách e, komisia navrhuje mierne modifikovať nariadenie v troch hlavných aspektoch rozšíriť e, škálu manažerov, ktoré budú môcť e, riadiť trh a taktiež e, využiť aj rôzne ďalšie druhy rizikových kapitálov, taktiež rozšíriť škálu krajín, do ktorých sa môže investovať z týchto fondov a tiež zaistiť, aby registrácia a cezhraničné uvádzanie na trh týchto fondov bolo jednoduchšie a finančne menej nákladné. Ja tieto ciele podporujem. Myslím si, že to zapadá do eh, širšieho cieľa, ale kladiem si otázku, či by sme mohli zájsť ešte o niečo ďalej v konzultáciách. Je tu totiž eh, silný dojem, že tieto opatrenie možno nestačia, ktoré sa tu navrhujú. Že by sa eh, mal skutočne zvýšiť objem rizikového kapitálu v budúcej menovej únii a by k dispozícii našim firmám. Teda, čo presne by som chcela navrhnúť podľa toho, čo vyplynulo z doterajších diskusí. Najskôr tá najväčšia otázka sa týka toho, ako sa postavíme k schváľovaniu a k dohľadu nad týmito fondmi. Z celej Európy počúvame, že keďže v členských štátoch sú odlišné postupy, odlišné pravidlá sa uplatňujú, je veľmi zložité eh, vytvoriť celé európske fondy a taktiež ich uvádzať na trhy v celej Európe. Sú teda obmedzenia, ktoré pretrvávajú. Chceli by sme naozaj vytvoriť úniu kapitálových trhov a to si bude vyžadovať, aby tieto postupy schvaľovania naozaj prebiehli na európskej úrovni. Pravdepodobne členské štáty budú proti, ale podľa mňa by sme mali navrhnúť, aby namiesto príslušného orgánu v členskom štáte by to mala mať ako právomoc agentúra ESA, ktorá bude registrovať e, tieto fondy kapitálu trhov za tých a tých konkrétnych podmienok. A ďalej e, v otázkach dohľadu tu by sa mohli e, rozdeliť právomoci medzi členské štáty a potom tiež európsku úroveň. Teda tie um, orgány dohľadu v členských štátoch by sa tiež podielali na dohľade. Ďalej, či by sme eh, mali nejakým spôsobom upraviť eh, tie hranice, ktoré boli stanovené, tak aby sme upravili tých eh, minimálne stanovených 100 tisíc. And there's, uh... E, čo sa týka vstupu, e, je tu veľký záujem o to, aby sa znížila táto hranica na 50 tisíc. aby sme prilákali aj menších investorov. O tom sa však ešte bude hovoriť. Ja chápem, že tento kapitál je veľmi rizikový a mali by sme samozrejme e, chrániť maloobchodných investorov. Ďalšia vec, ktorá podľa mňa stojí za zváženie budúcnosti, súvisí s tým, či by sme mali vytvoriť eh, štruktúru eh, financovania malobchodných investícií v tomto rizikovom kapitáli. Nebudem to navrhovať k tomuto nariadeniu, ale podľa mňa by to parlament mohol navrhnúť pri ďalšej revízii, aby to komisia zvážila keďže, ako vieme, máme množstvo rôznych nástrojov k dispozícii na trhu. pre e, spotrebiteľov, e, ktoré sú už vysoko rizikové, napríklad crowdfunding. Ja by som bola o mnoho spokojnejšia investovať, e, keby to bola stanovená, dajme tomu maximálna hranica, napríklad 10 tisíc eur. Keby išlo o riziko, ktoré e, dokážem e, dobre pochopiť, nemusí e, to byť nejako zložité. Môže ísť o solárnu energiu, môže ísť o vývoj nových inovácií v otázkach elektronického zdravia a tak ďalej. Teda pôjde o dlhodobú investíciu a vysokorizikovú, ale ak by to fungovalo, prinieslo by to veľké možnosti príjmu pre malé obchody investorov. A tiež by to sprístupnilo investície našim podnikom. Diskutuje sa o tom, isté, že obnáša to aj dosť veľké riziko, teda stojí to rozhodne za diskusiu, ale takéto súkromné prostriedky by podľa mňa boli potrebné v tejto oblasti. A ďalej, tretia poznámka, poplatky, ktoré e, sa vzťahujú na manažérov e, týchto e, kapitálových fondov. Tu navrhujeme, aby to bolo na rovnakej úrovni medzi členskými štátmi, aby členské štáty si nemohli účtovať vyššie poplatky alebo stanovať nejaké vyššie požiadavky zverovanie týchto fondov, to isté platí aj pre oblasti lepšej jasnosti o tom, čo znamená eh, fáza pred uvedením na trh eh, a samotné uvedenie na trh, tak aby bolo možné vykonať eh, prvé preskúmanie v členskom štáte ešte predtým, než ponúknú svoj výrobok na tamojší trh. Ďalšia dôležitá vec, mohli by sa využiť verejné prostriedky na zajistenie kapitálových eh, pardon, týchto rizikových kapitálov. V niektorých členských štátoch sa to už eh, povoluje. V naredení by sa však malo jasne stanoviť, že takéto využitie verejných prostriedkov do týchto fondov vysokorizikového kapitálu by sa nevnímalo ako zakázaná štátna pomoc. Toľko teda hlavné poznámky z mojej strany. Ešte som chcela spomenúť aj niekoľko ďalších e, aspektov, ale neskôr si možno rada vypočujem e, postoje teňových spravodajcov a ostatných kolegov a potom sa pokúsim odpovedať. Ďakujeme pekne, pani spravodajkyňa. Teraz e, pristúpime k tieňovým spravodajcom. Pani Beres. Prosím, pokúste sa, hovoríte stručne. Máme totiž hlasovanie o 9.45. Ďakujem pekne. Ja zastupujem pána Kosolína. Chcela by som sa vyjadriť najmä k trom veciam, ale ešte predtým, ak dovolíte, jeden z návrhov našej spravodajkyne a síce, aby sa stanovala hranica pre crowdfunding, to by sa mohla otvoriť v kontexte RTS, ale na to by mohla povedať napríklad komisia. E, tri poznámky, ktoré chce predniesť pán Kosolino, mene našej skupiny, aby som predniesla pre mňa trochu nezvyčajne po anglicky. a Ak dovolíte, prečítam ich v jeho mene. Teda jeho tri hlavné poznámky sa týkajú článku 10. E, po prvé, e, čo sa týka vlastných prostriedkov, v návrhu komisie ESMA má na starosti e, stanovenie úrovne vlastných prostriedkov. On sa domnieva, že táto úroveň by sa mala stanoviť v nariadení a nie v TES, čo sa tiež niekedy požaduje, tak aby bola zaistená väčšia právna istota. Domnieva sa, že tieto prostriedky musia byť vstupným kapitálom vo výške 50 tisíc eur a potom e, ďalší kapitál e, vo výške štvrtiny fixných nákladov. Okrem toho vlastné prostriedky by sa mali investovať e, do likvidného majetku, tak aby boli k dispozícii v prípade potreby. Myslím si, že táto nová metóda môže byť zaujímavá. Samozrejme, musíme zajistiť, aby nebola nejaká hospodárska súťaž medzi týmito fondmi a inými. Myslím si však, že cieľ eh, aktívnej likvidity podľa mňa je veľmi dôležitý. Ďalej, druhý bod, k tomu sa chce kolega vyjadriť, je článok 16 bod 2. Čo sa týka poplatkov, tu komisia uvádza, že poplatky sa nemôžu eh, stanoviť v dohľadnom z orgánu v hostovskom členskom štáte, ale komisia si musí uvedomiť, že všetky spojené náklady musia byť pokryté. Okrem toho, ak by sa rozšíril rozsah pôsobnosti, tak eh, pravdepodobne eh, bude potrebné vykonávať ďalšie úlohy dohľadu a zároveň je tu aj otázka rovnakých podmienok pre všetkých, eh, ktorú bude treba riešiť, čo sa týka domácich aktérov, ktorí musia platiť poplatky. A teda kolega sa domnieva, že Niektoré poplatky by mali byť zahrnuté do návrhu. Návrh komisie, ktorý sa týka vyšších poplatkov, by sa teda podľa mňa malo veľmi podrobne preskúmať. Ďalej otázka proporčnosti. Kolega by chcel upraviť návrh tak, aby sa zaistil dvojitý režim, aby sme podporili e, v tomto e, rizikovom kapitále využitie známky ESF okrem iného. E, ďalej špeciálny režim pre, niž, pre manažerov týchto fondov s nižším administratívnym zaťažením by sa posunul na 13 miliónov. Ďalej proporčný režim pre manažerov týchto fondov s výškou um, aktív 20, medzi 20 miliónmi a 500 miliónmi a mali by sme umožniť um, malým um, plnom rizikového kapitálu byť spravované bez uh, nejakých príliš vysokých nákladov a to by významne podporilo fungovanie trhu, aj rast a investície v tomto sektore. Myslím, že tu v podstate je to v súlade s našimi um, pôvodnými zámermi. Mali by sme však pamätať aj na e, dlhodobé, dlhodobých investícií. Ďakujem pekne za EKR. E, pán Kamal tu nie je. Chce niekto za neho vystúpiť? Nie, Alde, nech sa páči. Ďakujem pekne, ja budem hovoriť v mene Kory, ktorá dnes nie je prítomná, ktorá je na služobnej ceste zahraničí a ospravedlňuje sa týmto za svoju neúčasť. Teda v mene Kory, aj keď e, do veľkej miery e, súhlasím s tým, čo hovorí, e, predsa len to poviem v jej mene pre ňu je najpodstatnejšie zdôrazniť, že európsky trh je príliš fragmentovaný a je založený príliš veľa na medzibankovej mediácie, Teda Kora podporuje legislatívne konanie, ktoré by umožnilo viac zahraničných investícií a tiež presadenie nových nástrojov, diverzifikácie investičných zdrojov a tiež zdôrazňuje, že je dôležité pamätať na to nie len vo fáze startupov, ale tiež eh, keď sa eh, firmy vzmáhajú, teda scale-ups, aj tie potrebujú dosť významný kapitál v tejto fáze rastu a rýchleho rastu. A preto v súčasnosti európske firmy veľmi často hľadajú financovanie v Silicon Valley. Napríklad teda je dôležité zvyšiť úroveň kapitálu, najmä tieto vysokorizikové kapitále fondy a taktiež fondy sociálneho podnikania, eh, tak aby sme poskytli takýmto spôsobom stimuli všetkým firmám, ktoré nedosahujú úroveň e, stanovenú tých 500 e, miliónov. Zatiaľ veľmi málo firiem e, získalo túto známku a preto by sme na tom ešte mali popracovať. Dopadová štúdia komisie ukazuje, že v prípade procedúr, ktoré sú označené za rizikový kapitál, nedostatok cezhraničnej povahy je veľkým a jasným nedostatkom. Teda legislatíva by mala zaistiť jednak že flexibilnosť aj proporčnosť. Toľko teda odkaz Kory, e, mojej kolegyne, ktoré tiež spravodajkyňou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Za GUE, pán Papadimulis. Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno. Najskôr by som sa chcel poďakovať pani Pietikainen za doposiaľ odvedenú prácu a za jej dnešnú prezentáciu. Ja si myslím, že všetky veci, ktoré spomenula pani Guláre, pani Bereš, sú užitočné. Táto záležitosť a táto diskusia je dôležitá, pretože to vnímam v kontexte diskusie o rozvoji v rámci EU súčasnej EU. Máme tieto dva fondy a môžeme ich vyhodnotiť po tom, čo posúdime ich výkon doposiaľ, alebo výkonnosť. Mali by sme e, sa pozrieť na tie problémy a snažiť sa ich riešiť, pokúsiť sa nájsť spôsob, ako stimulovať miestne a regionálne hospodárstvo ekonomiky. A tie podniky a firmy, ktoré majú vyššie potreby. Je tu správa o hodnotení výkonnosti, ktorá nám poskytla isté číselné údaje, ktoré sú zdrojom sklamania. Keď sa pozriete na tú správu, tak vidíte, že do apríla 2016 fond EU veka vytvoril len 70 fondov. To je na úrovni 4,2 miliardy eur. To nie je uspokojivé, keď si porovnáme výsledok s cieľom, ktorý sme si pôvodne stanovili. Situácia, pokiaľ ide o tie fondy sociálneho podnikania, to je ešte viac, väčšie sklamanie. Máme len 4 takéto fondy eh, v Európe a celková suma je len 32 milión eur ktorá pramení práve z takýchto fondov sociálneho podnikania. Takže musíme diskutovať o spôsoboch, ako zlepšiť využívanie takýchto fondov a musíme diskutovať o kritériách, o financovania projektov z takýchto fondov. A ako vlastne e, dobehnúť tie straty, ktoré sme zaznamenali. Komisia hovorí, že najväčší problém súvisí s nedostatkom cezhraničného podnikania, cezhraničných firiem a s nízkou mierou aktív, nízkym objemom aktív. Ja chcem ale položiť ďalšiu otázku, kto má prístup k takýmto prostriedkom, aké sú tie prahové hodnoty pre podniky, kedy môžu pristupovať k takýmto fondom, kto riadi, kto by teda riadil, kto bol manažerom takýchto fondov. Myslím si, že súčasná prahová hodnota 50 tisíc je príliš vysoká v tejto chvíli, hlavne pre niektoré krajiny a pre niektoré konkrétne regióny. Mali by sme teda uvažovať nad e, znížením takéhoto práhu, takéhoto stropu. Okrem toho si musíme položiť otázku, či tieto fondy fungujú, či skutočne fungujú správne na to, aby stimulovali ekonomiku tým, že e, pomôžu malým a stredným podnikom Otázka je, ako by sme mohli lepšie pomôcť tým podnikom a firmám, ktoré by e, predstavovali zvýšené dodatočné riziko. Musíme teda uvažovať nad tým, prečo len 8 členských štátov e, využilo takéto fondy. A je tým pádom jasné, že sa nám nepodarilo pomôcť e, sociálnemu hospodárstvu, sociálnej ekonomike a takýmto podnikom a takýmto podnikom rizikového kapitálu po celej Európe. V konečnom dôsledku vidíme skutočnosť, že tie krajiny, ktoré by prezentovali väčšie riziko, sú ponechané, alebo sú, zaostávajú. Čiže opäť sú to regióny a také krajiny, ktoré práve potrebujú tú stimuláciu ich hospodárstva a tie sú práve vzadu. Čiže nie je to adresné, nie je to správne. Keď sa pozrieme vo všeobecnosti na túto situáciu, tak nie som si istý, či sme naozaj e, uvažovali nad tým, ako zlepšujeme likviditu malých a stredných podnikov hlavne keď e, si vezmeme, že ich e, podnikanie funguje v rámci krehkého hospodárstva a ako im pomáhame zlepšiť ich konkurenčné postavenie e, v porovnaní s veľkými hráčmi v silnejšom hospodárstve, v silnejšej ekonomike. No a v takomto kontexte z tohto dôvodu si myslím, že by sme sa mali vrátiť k otázke, ktoré súvisí s kritériom počtu zamestnancov v snahe pomôcť malým a stredným podnikom a začínajúcim podnikom, startupom. E, ďakujem pekne. Za zelených nikto. E FDD. Pán Vali. Áno, ďakujem. E, pán predseda, ja vystupujem v mene kolegu Marka Zaniho, ktorý mal nejaké prekryvanie, je na výbore pre rozpočet a on bol tieňovým pre túto správu. V princípe sa domnievame, že tieto nástroje istotne sú dôležité ale tak ako celý aparát e, tých prostriedkov v rámci kapitálovej únie, teda trhov, kapitálových trhov, únie kapitálových trhov, tak nefunguje to, pretože sú tu problémy, ktoré sú všeobecnej ekonomickej povahy. Ešte stále je tu situácia e, menovej nerovnováhy, e, z ktorej pramenia práve takéto rozdiely a vyplýva z toho aj neistota pre tých, ktorí chcú investovať v Európe a to, to zrejme z pádnych dôvodov, pretože tie investície nakoniec smerujú do krajín, ktoré využívajú takéto, ne, takúto nerovnováhu, ako je Holandsko, Nemecko a tak ďalej. A v iných krajinách pretrváva takéto nerovnováha. Čiže musíme e, riešiť e, túto základnú príčinu. Musíme stimulovať potom dopyt, alebo potom krajiny, ktoré generujú nejaký nadbytok. Tie by mohli investovať alebo mobilizovať e, hospodárstvo alebo ak sa neodblokuje tá situácia, tak bude potreba viac aktivovať e, verejné financie. Vhodný spôsob, ako to riešiť, by bolo, keby e, krajiny, e, ktorým sa darí zo severu, povedzme, by pomohli naštartovať hospodárstva, ktoré sú na juhu. Zdá sa ale, že to nie je súčasťou volebnej kampane v Nemecku a preto si nekladiem, nekladiem teda veľké nádej do toho pokiaľ ide o tie nástroje, ktoré budeme aj technicky analyzovať, tieto konkrétne, tak istotne k tomu pristúpime e, konštruktívne, hlavne pokiaľ ide o kritéria, ktoré súvisia s transparentnosťou, hlavne tá adicionalita, ktorá by mala e, byť charakteristikou týchto fondov. Čiže peniaze musia byť investované do investícií a do tém a oblastí, ktoré súvisia s udržateľnosťou, tak sociálnou, ako aj udržateľnosťou životného prostredia. Toto v zásade je línia, ktorú by mal môj kolega Pro máme kolega, je však e, nutné si uvedomiť e, ten úvod, ktorý som spomínal. Tieto nástroje by nefungovali, keby sme najskôr neodblokovali a nevyriešili tú situáciu, ktorá vyplýva z nerovnováhy v rámci e, menovej, meno, fungovania menového fungovania EÚ. Aj Nemecko podľa mňa by malo troška zmeniť tú svoju doktrínu, pokiaľ ide o tú, tú fungovanie hospodárstva, alebo ináč bude veľmi ťažké fungovať v tomto kontexte. Ďakujem pekne, pán Vali. A ešte naspäť na chvíľočku pani Pietikajnen, tak aby mohla uzavrieť diskusiu. Thank you. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým za pripomienky. Myslím si, že veľa z nich sa dá zapracovať do správy. Počula som e, veľkú mieru podpory, pokiaľ ide o nastavenie e, limitov pre tie vlastné e, zdroje nižšie pod 50 tisíc eur a to je vec, na ktorú by sme sa mohli pozrieť, pretože zdá sa, že to našlo podporu, takéto uvažovanie. Je to pozitívny krok aj do budúcnosti, podľa mňa. Ďakujem pekne. Aby som teraz povedal, aký bude časový harmonogram. 12. januára budeme sa zaoberať to správou. 24. január to bude termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. 27, 28 budeme sa nimi zaoberať. 22. a 23. marca má potom prebehnúť hlasovanie na výbore a plenárka bude o tom hlasovať v máji. Sú nejaké otázky? Ak nie, tak ďakujem vám všetkým veľmi pekne a prejdeme priamo k ďalšiemu bodu nášho programu. A to je hlasovanie.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 budeme hlasovať, dôležité hlasovania v rámci našej schôdze. Takže najskôr si spravíme kontrolné hlasovanie. Prosím, zasunte hlasovacie kartičky. Takže najskôr si to overíme, skontrolujeme, či to funguje. Hlasujte, prosím. Because only 39 have voted. 49. So, still a lot of people to vote. Ešte stále, mnohí nehlasovali. Ak sú tu, poprosím, hlasujte. More people to vote. Ešte stále potrebujeme, aby ľudia zahlasovali. Naši podpredsedovia. Markus not working. Markusová hlasovacia kartička nefunguje. Aha, ty sa zdržiavaš v rámci tej kontroly. Dobre, to si poznamenávam. <laughs> No, what just some some Eurobond for exactly. No. Sorry, we, we, we got confused a little bit. Are we still... Je tu troška zmetok. Ešte stále to kontrolujeme alebo hlasujeme? Kontrolujeme. Ak to bude áno, tak potom z toho spravíme hlasovanie a rozhodnem, k čomu sa to bude viazať. To pozitívne. OK, so we close the check. Dobre, toľko kontrola. A teraz prejdeme k prvému hlasovaniu a tým je opätovné potvrdenie fondu peňažných trhov, alebo teda respektíve spisu, ktorý sa týka fondu peňažných trhov. Skôr ako odozdám slovo našej spravodajkyni, rád by som pripomenul kolegom, že e, dnešné stretnutie je posledným stretnutím Taši Malik. Taša je zamestnankyňou nášho sekretariátu, veľmi kompetentná osoba, ktorá veľmi angažovane a kompetentne sa venovala viacerým spisom agendy aj okrem iného fondov peňažného trhu, takže chcem sa poďakovať a veľa šťastia. Thank you. We will miss you. Eh, ďakujem, budeš nám chýbať. A teraz Nina, poprosím ťa. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Po viac ako troch rokoch sa nám podarilo dospieť k dohode, pokiaľ ide o nariadenie o fondu, fonde finančných trhov. A naozaj si myslím, že skôr ako budeme hlasovať, musím aj ja veľké poďakovanie eh, odozdať rokovaciemu týmu. Brian Hayes, Peter Ježek, Fabio Demasi, Joeli, vy, pán predseda, za vašu angažovanosť, zapojenie. Bolo, bolo to jedna z najťažších vecí, ktorú sme prejednávali ale to vytrvalosťou a usilovnou tvrdou prácou sekretariátu, vrátane, Taši Malik a Klaudi, sa nám podľa mňa podarilo nájsť dohodu, ktorá je rovnovážna, ktorá e, rieši niektoré z našich hlavných obáv, pokiaľ ide o systémové rizika, a zároveň aj zabezpečuje, že takéto investície môžu byť použité na financovanie skutočnej ekonomiky a že ide skutočne o vytváranie pracovných miest a rastu. To je dôležitá vec a ako som už povedal, myslím si, že keb, keď mám tie dve minúty, chcem v nich povedať, že sa nám podarilo dosiahnuť veľa, pokiaľ ide o prerušenie tej väzby e, v súvislosti s podporou sponzorov, a potom zavedenie toho LVNF prísnejšie požiadavky na likviditu a takisto režim tzv. fees gates. Takže myslím, že sme toho spravili dosť, sme to rozšírili pomerne výrazne a dúfam, že dnes kolegovia nás podporia v rámci hlasovania a takisto by som chcela v tejto chvíli poďakovať a uznať e, prácu komisie a takisto slovenského predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Nina. Indeed, this is a very important achievement and you get this uh, Áno, to je veľmi e, dôležitý úspech. A je dobré, že máme takéto nariadenie, ktoré sa venuje komponentu tzv. tzv. tieňovému bankovníctvu. Budeme hlasovať o tom dohodnutom texte, e, budeme hlasovať menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. 37 za, 8 proti, traja sa zdržali. E, text je prijatý. Gratulujeme. And now we move, uh, we do first uh, A najskôr sekuritizácia, áno. Návrh správy o sekuritizácii spravodajca Paul Tang veľmi dôležitý spis. Amendment 109, uh, Pozmeňujúci návrh 109, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis A, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis B, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis C, za, a to je hlasovanie po častiach. Prvá časť, áno, pardon. Prvá časť kompromisu C, za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis D, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis E, za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis. Áno, máte pravdu F. Za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis FB, F a Za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis G. Za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis H. Za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis I. Za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis je na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržal sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijaté. Kompromis K, za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté, kompromis L, za, proti, zdržali sa. Prijaté, kompromis M, za, proti, zdržal sa. Prijaté, kompromis N, za, proti, zdržal sa. Prijaté, kompromis O, na dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa niekto. Prijaté, druhá časť, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis O, bis, kto je za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis P, za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis PA, za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis Q, za, proti, zdržal sa, prijaté Pozmeňujúci návrh 464 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 467 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis R za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis S za, proti, zdržal sa prijaté. Kompromis T za, proti, proti, zdržal sa. Prijaté. Záverečné hlasovanie o texte v pozmenenej podobe. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Vote is closed. Koniec hlasovania. 44 za, 4 proti, 1 sa zdržal. Teraz hlasovanie o legislatívnom uznesení. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 44 za, traja proti, 2 sa zdržali. Hlasovanie o rozhodnutí vstúpiť do rokovaní s radou. Ešte stále hlasujem elektronicky. Hlasujte, prosím. Dobre, koniec hlasovania. 44 za, 4 proti, 1 sa zdržal. Prijaté, gratulujeme spravodajkyni. Now we new one. Okay. Now we move to uh, the second file, amending Regulation 575/2013, compromise 1. Kompromis 1 za. Prosím koordinátori za, proti, zdržovanie sa prijaté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 3 za, proti, zdržanie sa, prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 e, s pozmenením. Najskôr kompromis. Za, proti, zdržali sa, prijaté. A teraz ústne pozmenenie. Takže ústny pozmenujúci návrh za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 6, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7a za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, zdrž, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10a za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 e, a, za, proti, zdržali sa prijaté. A napokon e, hlasovanie pozmene, za pozmenený text. Otváram hlasovanie. Uzavieram. 40 v prospech, 9 proti. Takže hlasovanie o legislatívnom uznesení. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Rovnaký výsledok. Potom e, hlasujeme o rozhodnutí vstúpiť do rokovaní s radou. Otváram hlasovanie.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 tu kompromis A za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis B za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmievací návrh 61 eh, za, zdržali sa proti. Kto je eh, pri, eh, za pozmeňovací návrh 17? Prepačte, 70. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je prijatý tento, toto pozmeňovací návrh, potom pozmeňovací návrh 71 za, proti. E, kontrola hlasovania o pozmeňovacom návrhu 71 otváram. Uzatváram hlasovanie. Eh, ospravedlňujem sa, nastal technický problém, takže prosím, aby sme ešte raz hlasovali za pozmeňovací návrh číslo 71. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je uzatvorené hlasovanie? 20, 20, je to prijaté. Kompromis C, D a E prospech, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 92 za, proti. Myslím, že to bolo prijaté, ale predsa len to skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Ešte čakáme na jedného kolegu s hlasovaním. Dobre, uzatváram hlasovanie prijaté. Kompromis F v prospech, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis G za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 99 za, proti, zdržali sa prijatí. Môžete, chcete to skontrolovať? Nech sa páči, otváram hlasovanie na kontrolu. Ešte stále čakáme na dvoch kolegov. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 100 za, proti. Neviem, ako hlasujú socialisti. V prospech, radšej to skontrolujeme. still. Please vote. Hlasujte, prosím. Áno, zatváram hlasovanie. Prijatý. Pozmeňovací návrh 101. Za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis. H. Najprv máme dve časti. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Druhá časť, kto je za, kto je proti, Skontrolujeme. Otváram hlasovanie pre, za druhú časť eh, pardon, kompromisu H. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. To bola, toto bola druhá časť, že? Takže pozmeňovací návrh 118 za, proti, zdržali sa prijaté, 119 za, proti, zdržali sa prijatí, 120, 121 za, proti, kontrola, Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis I. Za. Aha, takže tu, e, čo sa týka sociálneho dumpingu, bude sa hlasovať po častiach. Prepačne, mal som tu na hlasovacej listine, takže najskôr prvá časť, kompromis I. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť. Kontrola prvej časti. Otváram hlasovanie. Bola vyžiadaná kontrola na hlasovanie o prvej časti. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Pozmeňovací návrh 125 za, proti, zdržali sa prijaté. 126 za, proti, zdržali sa prijaté. 128 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis e, je za, proti, zdržali sa prijaté. Komproma, kompromis J2 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis K za, proti, zdržali sa prijatí Pozmeňovací návrh 149 za, proti. Myslím, že zamiestnuté, ale skontrolujeme to. Takže ešte raz pozmeňovací návrh 149. Otváram hlasovanie. Kolegovia, hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý pozmeňovací návrh. Pozmeňovací návrh 150 za. Prosím. Hlasujte. Za, proti. Takže kontrolujeme 150. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 151 za, proti, kontrola 151, pozmeňovací návrh. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 153 za, proti, zdržali sa prijaté, 154 za, proti, kontrola 154, otváram hlasovanie. Teraz je otvorené hlasovanie 154, pozmeňovací návrh, nech sa páči. Takže hlasujte, kolegyňa a kolegovia, 154 pozmeňovací návrh. Uzatváram hlasovanie. A je prijatý 155 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis L za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 167 za, zdržali sa prijatý. Pozmeňovací návrh 100, eh, prepačte, 171 za, 171 za, proti, kontrola, hlasovanie 171, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Zamietnutý pozmeňovací návrh 172 za, proti, zdržali sa prijatí, 173 za, proti, zdržali sa zamietnutý, 174 za, zdržali sa, e, pre, prepačte, proti, zdržali sa, 174 kontrola hlasovania. Uzatváram hlasovanie. Prijatý 181 za proti, zdržali sa zamietnutí, 179 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 180 za, proti, zdržali sa prijatí, 178 za, proti, zdržali sa odmietnutí, 182 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis M. Nemyslím, že treba opäť hlasovať po pôvodnom hlasovaní. Takže kompromis M, dve časti. Prvá časť za, proti, kontrola. Prvá časť kompromisu M. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. O, eh, hlas, me, m, väčšina e, o jeden hlas. A druhá časť Hovoríme o pozmeňovacom návrhu 184. an za, proti, zdržali sa prijaté. 186 176 prijaté. 190 za, proti, zdržali sa. Nevidím e, EPP o tomto, takže kontrolujeme. E, pozmeňovací návrh 190. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. O jeden hlas. 191 za, proti, zdržali sa prijaté, 192 za, proti, zdržali sa prijatí, 193 za, proti, zdržali sa prijatí, 195 za, proti, e, kontrola 195, otvárame hlasovanie. Zatvárame. Prijaté. 194. Nie. Tak to nie je správne. 197 za. Proti. Kontrola. Hlasovanie o pozmeňovacom návrhu 197. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý o jeden hlas. 198 za. Kontrola. Otváram hlasovanie. 198. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté o jeden hlas. 199. Za, proti, zdržali sa. Odmietnuté 200 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 201 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, 202 za, proti, zdržali sa, zamietnutý, prúpovodný text v prospech, z, proti, zdržali sa, prijaté, 203 za, proti, myslím, že prijatý, ale skontrolujeme to, 203. Pozmeňovací návrh 203. Zatváram hlasovanie. Prijaté o jeden hlas, väčšinou jedného hlasu. 207 za, proti. Kontrolujeme 207. Otváram hlasovanie. OK, vote is closed. Zatváram hlasovanie. Takže McDonald prešiel. Pán McDonald prešiel. Kompromis N za, proti, zdržali sa prijatí. 220 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Kompromis O za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 223 za, proti, zdržali sa prijatí, 205, pre, prepáčte, 225 za, proti, zdržali sa prijatí, 226 za, proti, kontrolujeme 226, otvárame hlasovanie. Zatvárame hlasovanie. Prijatá. Prijatý 2, návrh 7 za. Proti. Nevidíme hlasovanie EPP, takže budeme kontrolovať. Opäť ste proti, jej. Zatváram hlasovanie prijaté. 228 no, za, proti, kontrola 228, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. 2, 2, 9 za. Proti. Zdržali sa prijatý. 230 za, proti, zdržali sa, prijatý. 232 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kontrola hlasovania. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 2, pardon, o 2, s tým pozmeňacím návrhom. Budeme musieť zreteľne dvihnúť ruky všetci námietky k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu. Dobre, takže hlasujeme o kompromise bez tohto ústneho pozmeňujúceho návrhu za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej návrh 260 za. Proti? zdržali sa zamietnuté. 249 za, proti, zdržali sa, overíme si, 249, nech sa páči. Vote is closed. Adopted. 247. Konec hlasovania prijaté. 247 za, proti, zdržali sa prijaté. 251 za, proti, prijaté. 261 za, proti, zdržali sa prijaté. 263 za, proti, zdržali sa prijaté. 265 za, proti, zdržali sa prijaté. 266 za, proti, zdržali sa Prijaté. 277 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si návrh. Nech sa páči, hlasujte. Oh, sorry. Okay, we, we move back now. No, you cancel? Okay, so we move back. Musíme sa vrátiť ku kompromisu P. Ospravedlňujem sa. Za proti, zdržali sa, prijaté. A teraz 277 za. Pardon, otváram hlasovanie, nech sa páči. Vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 278 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 283 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 284 za, proti zdržali sa zamietnuté pôvodný text, odseku 15 za, proti zdržali sa prijaté 285 za, proti, overíme si, 285 ku otvorom hlasovanie. Vote is closed. Adopted. Prijaté 286 za. Proti zdržali sa prijaté 288 za. Proti zdržali sa zamietnuté 292 za. Proti zdržali sa zamietnuté 290 za. Proti zdržali sa zamietnuté. Overíme si 290. Nech sa páči, hlasujte. Vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 289 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 291 za. Proti. Overieme si. 291. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania prijaté. 293 za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale overíme si to pre istotu. Otváram hlasovanie. 293. 293. Koniec hlasovania prijaté. 294 za, proti zdržali sa prijaté. 297 za, proti zdržali sa zamietnuté. 296 za, proti zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale hovoríme si to pre istotu. Nech sa páči, hlasujte. Vote is closed. Kodit hlasovania. Zamietnuté. 295 za, proti, zdržali sa, prijaté. 298 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis Q za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 301 za, proti, zdržali sa, prijaté. 302 za, proti, zdržali sa, prijaté. 303 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 304 za, proti. Overíme si 304. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. 305 za. Proti zdržali sa. Prijaté. 306 za, proti zdržali sa zamietnuté. 307 za, proti zdržali sa zamietnuté. 308 za, proti zdržali sa zamietnuté. 309 za, proti zdrž... Overíme si 309, nech sa páči, hlasujte. 309, vote is open again. Three oh nine. Vote is closed. Is re- Konec hlasovania zamietnuté. 310 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Overíme si 310. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Rejected. Zamietnuté 311 za. Proti. Myslím, že to, je, to bola tá istá väčšina, ale overíme si to. Hlasujte, prosím. Sorry, you closed too early. Again. 311, ešte raz, otváram hlasovanie. 311. OK, now we can close the vote. Koniec hlasovania. Prijaté. 312 za. A nie, tento je bezpredmetný. Aj pôvodný text. 313 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 314 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 315 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 316 za, proti zdržali sa prijaté. 319 za, proti, overíme si 319, nech sa páči. Vote is closed. Reject. Koniec hlasovania zamietnuté. 320 za, proti zdržali sa zavietnuté. 321 za, proti overíme si 321, nech sa páči. Vote is closed. Adopted. Prijaté. Teda 327 za, proti, overíme si 327. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. 328 za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis R za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 330 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 331 za, proti, myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Nech sa páči, hlasujte. 331. Koniec hlasovania. Prijaté. 332 za. Proti. Overíme si návrh 332, nech sa páči. Vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 333 za. Proti? Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Vote is closed. Adopted. Three... Konec hlasovania 334 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 335 za. Proti zdržali sa prijaté. 336 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 338 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 340 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 343 za, proti, prijaté, ale overíme si to.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 349 za, proti zdržali sa zamietnuté 351 za, proti zdržali sa zamietnuté 352 za, proti zdržali sa prijaté 353 za, proti zdržali sa prijaté 355 za, proti zdržali sa prijaté 356 za, proti Overíme si 356. Nech sa páči, hlasujte. Vote is closed. Rejected. Zamietnuté 358 za, proti zdržali sa prijat... Zamietnuté 359 za, proti zdržali sa zamietnuté 361 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 360 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 362 za, proti, zdržali sa, prijaté. 363 za, proti, zdrža... Pardon, overíme si návrh 363. Vote is closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis U za. Proti zdržali sa prijaté. Kompromis U2. To je za. Proti zdržali sa prijaté. Návrh 365 za. Proti zdržali sa prijaté. 366 za. Proti zdržali... Overíme si 366. -ku.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 proti zdržali sa prijaté 370 za, proti zdržali sa prijaté 371 za, proti zdržali sa prijaté 372 za, proti myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. 372. Vote is Closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 373 za. Proti. Overíme si to. Vyzeráte už unavený. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 374 za proti. Overíme si 374. Otváram hlasovanie. Are in favor? Okay, so it's adopted. Adopted. Prijaté. 375 za. Proti. Overíme si 375. Otváram hlasovanie.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 Okay, vote is closed. Adopt. Prijaté. 378 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 379 za. Proti. Overíme si 379. Otváram hlasovanie. Vote is closed. hlasovania. Prijaté. O jeden hlas. 380 za, proti, 380, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Ukončite hlasovanie. Prijaté. 383 za. Za. Proti zdržali sa prijaté. 384 za. Proti zdržali sa prijaté. 385 za. Proti zdržali sa prijaté. 386 za. Proti prijali sa prijaté. 387 za. Proti zdržali sa prijaté, 388 za, proti, kontrola 388, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 391 za proti. Kontrola 391, otváram hlasovanie. Adolfo, otvor hlasovanie. Stále ešte čakáme 391. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 395 za, proti, zdržali sa prijaté. 392 za, proti, zdržali sa prijaté. 394 za, proti, zdržali sa prijaté. 392 prijaté. 394 je kompatibilné, takže môžeme hlasovať. 394 prijaté, 393 e, eh, bezpredmetný. Z as, as 393 has fallen, so we have to vote on 396. So, 396. Hlasovať o 396 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 397 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 398 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 399 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 400 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 402 za, proti, zdržali sa prijaté, 403 za, proti, zdržali sa prijaté, 404 za, proti, zdržali sa prijaté, 405 za, proti, kontrola 405, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 406 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis V za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací e, návrh 408 za, proti, zdržali sa, prijatý. 410 za, proti, zdržali sa, prijatý. 411 za, proti, zdržali sa, prijatý. 400 13 za, proti zdržali sa prijatí, 415 za, proti zdržali sa e, zamietnutí, 416 za, kontrola 416, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. 417 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 418 za, proti, 418 otváram hlasovanie. Konec hlasovania zamietnutý. Kompromis V2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 422 za, proti, zdržali sa, prijatý. 423 za, proti, zdržali sa, prepačte, e, kontrola. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 4, 2, 4 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 4, 2, 5 za. Proti. Kontrola 425. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale uvidíme. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý o jeden hlas. 426 za proti, zdržali sa prijatí. 427 za, proti, zdržali sa prijatí. 428 za, proti, kontrola 428. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. O jeden hlas. Takže zvyšok je bezpredmetný a ideme za, na 434 za. 434 za, proti, zdržali sa, prijatí. 437 za. Ešte 436 máme ústny pozmeňovací návrh za, proti, zdržali sa prijatí, 437 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 438 za, proti, zdržali sa prijatí, 439 za, proti, zdržali sa prijatí, INTA Nemôžeme hlasovať po blokoch, takže INTA 2 za, INTA 1 e, za, prijatá INTA 2 za, proti prijaté 3 za, proti, zdržali sa, kontrola hlasovania, hlasujeme. Konec hlasovania. Prijatý. E, štvorka je už vyriešená. Peťka za proti prijaté. Sedmička za proti prijaté. E, osmička za kontrola. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Deviatka. Za. Proti. Prijali. E, zreli sa prijaté. Inko 1. Prijaté. Imko 3. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Peťka za. Proti. Kontrola. Inko, Stanovisko 5 Konec hlasovania. Prijaté. Imko. Ostatné na stanoviska IMKO budeme hlasovať až do od 6 až do 18 v bloku. Takže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 jednotka, druhá časť. Za, proti, zdrali sa prijaté. 2. Za, proti, zdrali sa prijaté. Môžeme e, tran odhlasovať v bloku až do Takže trojka za, proti zdržali sa prijaté, štvorka za, proti zdržali sa kontrola štvorky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Peťka za, proti, zdržali sa prijaté. Šeska za, proti, zdržali sa prijaté. Sedmička za, proti, zdržali sa prijatí. Za, proti, zdržali sa prijatí, deviatka za, proti, zdržali sa prijatí, desiatka za, proti, zdržali sa prijaté, jedenáctka za, proti, zdržali sa prijaté, dvanáctka za, proti, zdržali sa prijaté, trináctka za, proti, zdržali sa prijaté, petnáctka za, proti, 15 budeme kontrolne hlasovať. Otváram hlasovanie. Je to kľúčové hlasovanie, evidentne. Koniec hlasovania. Prijaté. 16 za, proti, zdraví sa. Čo EPP EPP k 16, takže prijaté 17 za, proti, prijali, e, sa. Nevidím stanoviska ostatných skupín, hlasujeme o 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania prijaté, 18 za, proti zdržali sa prijaté, 19 za, proti zdržali sa prijaté. Chcete teraz hlasovať bloku až do 26. Takže 19 až 20 blokové hlasovanie za, proti zdržali sa prijaté, 27 za, proti zdržali sa prijatá, 28 za, proti Kontrola 28. Otváram hlasovanie. Prijaté. Agri hlasujeme blokovo? Nie. Agri je sporné. Takže Agri 1. Za. Proti. Kontrola Agri 1. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte, hlasujte. Nemôžeš ešte ukončiť hlasovanie, keď ešte niekto nehlasoval. Stále, ešte raz, Agri 1, prosím, hlasujte. Hlasujte, kolegovia. V poriadku. Hm, to je tesné. Takže koniec hlasovania. Po poslednom pokuse prijaté Agri 2 za. Až do 18 prijaté. Prepačte, do osmičky. Takže deviatka za, proti, Zdržali sa, kontrolujeme deviatku. Koniec hlasovania. Koniec hlasovania. Prijatá. Zvyšok Agri v bloku. Výborne. Celý blok Agri prijaté. Citácia 1 za, proti, zdržali sa prijatá. Dvojka prijatá. To, bola, to bolo vlastne pozmeňovací návrh 1, teraz je citácia 2, pozmeňovací návrh 2, za, proti, držali sa prijat, e, zamietnutý, trojka, pre, a, prijatá, štvorka, prijatá, Máte, chcete skontrolovať pozmeňovací návrh citácií 2b? Áno, budeme kontrolovať hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. Peťka za, proti, zdržali sa prijatý. Šeska za, proti, prija- e, zdržali sa prijatá. Vy ste boli proti. Takže prosím synchronizovane. Otváram hlasovanie k sedmičke. Koniec hlasovania. Sedmička prijatá. Takže za, proti, držali sa prijaté, to je určite. Takže kontrola. Koniec hlasovania. Prijatá. Osmička. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatá. deviatka. Takže najprv originál, alebo teda pôvodný text citácia, si na 9 zamietnutá, pôvodný text 7 prijatá, pôvodný text 8 prijatý, si návrh 10 prijatý, 11 za, proti zdržali sa prijatý, 12 za, proti zdržali sa prijatý, 13 za, proti Kontrola 13. Otváram hlasovanie. 13. Koniec. Prijatá. 14. Prepačte. Pôvodný text. Citácia 9 až 10. Prijatá. Pozmeňovací návrh 14. Prijatá. 15. Za. Proti Kontrola 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Remiza. Takže agricitácie. 17. Prijatá, e, pozmeňovací návrh 16. Áno, za, proti, zdržali sa prijatí. 17. za, proti, zdržali sa prijatá. 18. za, proti, zdržali sa 19 za, proti, zdržali sa. Nevidím hlasovanie zelených, sú za, prijaté. 20 21 za, proti zdržali sa zamietnuté. 22 za, proti zdrali sa prijaté. Kompromis dvojité V za, proti zdrali sa prijaté. E, y za, proti zdrali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 37 za, proti. Kontrolujeme, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis Z. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 44 za, proti, zdržali sa prijatí. 45 sa nehlasuje, to je podobné. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, kontrola. 48 skontrolujeme. Koniec hlasovania zamietnuté. Original text in favor. Ďalší návrh za, proti zdržali sa prijaté. 49 za, proti zdržali sa prijaté. 50 za, proti zdržali sa prijaté. 51 za, proti. Overíme si 51. Otváram hlasovanie. Vote is closed. hlasovania. Opäť nerozhodný stav zamietnuté. 52 za. Proti zdržali sa prijaté 53 za. Proti zdržali sa. Overíme si 53, nech sa páči, hlasujte. Ja. Vote is closed. Prijaté. Agri unblock. Za, proti, zdržali sa. Prijaté. Teraz budeme hlasovať menovite o celom takto pozmenenom texte. Otváram hlasovanie. Still some colleagues to vote. Vote is closed. Vote is closed. Koniec hlasovania. 33 za, 6 proti, 5 sa zdržali, blahoželáme spravodajcovi. Please, rapporteur, take the floor. Thank you very much. Spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, len naozaj veľmi, veľmi stručne. Myslím, že to je eh, jeden z najzložitejších eh, tematických eh, blokov tohto roka. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a to myslím naozaj úprimne. Myslím, že tu máme tri významné výsledky, ktoré sa nám podarilo súhlasiť. Jednak významné kroky v uznaní toho, že Daňová legislatíva je súčasťou politiky hospodárskej súťaže ďalej. Sme e, odsúhlasili významné veci v oblasti digitálneho trhu a jeden z najvýznamnejších e, zrejme posunov spočíva v tom, ako čo najviac podporiť e, kolaboratívnu ekonomiku, teda rovnaké pravidla pre všetkých. To je hlavné posolstvo tejto správy s veľkým ohľadom na udržateľnosť a sociálne hodnoty. Chcem sa poďakovať aj ostatným výborom, pretože oni významne prispeli k tejto správe a ešte by som sa osobne chcel poďakovať Masovým Polombovi zo sekretariátu nášho výboru EKON a tiež môjmu poradcovi Rolandovi Korovi, ktorí mi veľmi významne pomohli. Ďakujem. Thank you. Okay home. I can play at six, so I'm a Good morning. you just continue. So, dear colleagues. Kolegovia, viem, že máme za sebou dlhé hlasovanie, ale prosím, láskavo sa usadte. Dear colleagues, it's a great pleasure that I... Je mi veľkým potešením, že tu môžem privítať ministra financií Slovenskej republiky a zároveň predsedu rady ECOFIN, pána Petra Kažimíra. Ďakujeme za to, že ste prijali eh, naše pozvanie. Opäť raz, eh, že ste boli ochotní prísť sem, priblížiť nám výsledky slovenského predsedníctva v oblasti eh, sektora hospodárstva. Viem, že vaše predsedníctvo bolo veľmi úspešné A s veľkým potešením môžeme ohlásiť, že včera bol prijatý ďalší významný krok, keďže na trialógu sa podarilo dosiahnuť politickú dohodu o nariadení prospektus, ktoré je ďalším významným blokom Únie kapitálových trhov. Dnes sme hlasovali o sekuritizácii Ďakujeme teda vám, vášmu predsedníctvu, za vynikajúcu spoluprácu s parlamentom. Dnes sme mimochodom odhlasovali aj ďalšiu veľmi významnú tému, ktoré sme dosiahli dohodu a síce fondy peňažných a tiež možno viete, že rada v útorok tento týždeň dosiahla dohodu o FSI 2, čo je tiež významný krok a v najbližších týždňoch a mesiacoch budeme na tom pracovať aj ďalej v snahe dosiahnuť pozitívny výsledok. Dnešná výmena názorov sa bude týkať aj hospodárskeho dialógu v rámci hospodárskeho um, rámca respektíve rámca hospodárskej správy. Ďakujem vám veľmi pekne aj osobne za pozitívny prínos, za pozitívnu spoluprácu s parlamentom v priebehu obdobia vášho predsedníctva. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. President. Thank you. First of all, Ďakujem pekne. Najskôr by som chcel zablahoželať vášmu výboru k tomu, že ste odhlasovali práve sekuritizáciu. Je to E, významný krok aj pre malcké predsedníctvo, ktoré preberie štafetu po včerajšej dohode o naredení prospektus a dnešné hlasovanie o sekuritizácii. Myslím si, že je to veľmi dôležitý výsledok e, aj pre Úniu kapitálových trhov. Je mi potešením um, predstúpiť eh, pred váš výbor. Eh, v podstate tým uzatváram eh, svoju úlohu. V priebehu predsedníctva je to moje naozaj posledné významnejšie podujatie ako predsedu ECOFINu. Chcel by som priblížiť pokrok, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v agende ECOFINu v rámci predsedníctva v oblasti hospodárskych a finančných otázok. Myslím, že môžem povedať, že v druhej polovici tohto roka došlo k dosť zásadným zlomovým momentom v Európe aj mimo Európy. Je mi ľúto, že to musím takto diplomaticky pomenovať. Našťastie podľa posledných eh, údajov vidíme, že ekonomika zatiaľ odoláva. Ale krátkodobá odolnosť nie je zárukou dlhodobej stability a rastu. A preto ešte stále je dosť veľká neistota v súvislosti s hospodárskymi vyhliadkami Brexit, E, taktiež e, rôzne významné e, voľby, vrátanie nedávneho vývoja situácie v Taliansku, ako aj zmena vedenia vlády v Spojených štátoch amerických. V skutočnosti nám ešte potrvá, kým si uvedomíme skutočné všetky dopady na Európu. V priebehu nášho predsednictva sme sa snažili v tejto situácii posúvať sa vpred stabilne, pokojne, venovať sa našej práci a tiež sme sa e, odvážili otvoriť aj veľké e, tabu a síce e, stimulovali sme diskusiu o budúcnosti Európskej únie, najmä prehlbenie hospodárskej menovej únie. Tiež sme sa venovali fiskálnej politike, investície, štruktúralnej reformy, finančnej reformy. Ešte stále je to súčasťou um, právomoci Rady ECOFIN. My sme sa snažili zameriavať na kombináciu týchto rôznych politických oblastí, teda investície, štrukturálne finančné reformy, ako aj fiskálna politika. V zásade sa to nejako nezmenilo oproti predchádzajúcim rokom, ale existujú rôzne názory na to, nakoľko by sa mal klásť dôraz na tieto jednotlivé prvky. Teda začal by som fiskálnou politikou, ako viete. Jedna z najvýznamnejších tém, ktorou sme sa museli zaoberať, sa týkala eh, zvýšené eh, konanie v oblasti eh, rozpočtového schodku pre Španielsko a Portugalsko po tom, čo sa v lete prijalo rozhodnutie, že tieto krajiny zatiaľ by mali ešte zvýšiť svoje úsilie v snahe zlepšiť výsledky komisia eh, tiež zaujala stanovisko, že finančné postihy eh, voči Španielsku a Portugalsku by sa nemali uplatniť a nebola snaha v rade meniť toto rozhodnutie komisie. Isté, že veľmi dobre poznáte tieto témy tieto problematiku, keď ešte, keďže vediete štrukturovaný dialog s komisiou a absolvujete výmeny názorov, absolvovali ste konkrétne výmeny názorov s oboma ministrami financií z týchto krajín, teda aj keď celkový proces nebol vždy úplne jasný, z nášho pohľadu v rade, boli tam isté omeškania, oneskorenia. Napokon e, toto rozhodnutie primelo obe krajiny e, spomeň sa teda dať veci do poriadku a to je v podstate hlavnou úlohou e, fiskálnej politiky na európskej úrovni. Teda podarilo sa splniť tento cieľ. Napokon to teda dopadlo dobre pre všetky zúčastnené strany a to je podstatné napriek mnohým rečiam, ktoré kolovali v kuluároch. Čo sa týka fiskálnej stabilizácie, dodržiavanie fiskálnych pravidiel je potrebné na to, aby e, zdravé verejné financie boli dobrom stave a tiež je to dôležité pre dôveryhodnosť. Okrem udržateľnosti fiskálna politika by mala tiež zahrňať aj makroekonomické stabilizačné ciele. Ale sa diskusia Euroskupiny a ECOFINu o návrhu komisie eh, fiskálnych výdavkov eurozóny dokazuje, aká zložitá je táto téma. Tiež eh, to dokazuje, že fiskálne pravidlá Európskej únie neboli nastavené s účelom makroekonomickej stabilizácie. A preto slovenské predsedníctvo si stanovilo za jednu zo svojich hlavných politických priorít prehlbenie diskusie o Svarskej menovej únie vo fiskálnom pilieri a posunú to na ministerskú úroveň. E, vykonali sme to e, v priebehu neformálnej rady ECOFIN v Bratislave v septembri a tieto diskusie sa zameriavali na vyliedku fiskálnej kapacity eurozóny, aby sme dokázali odolávať e, veľkým Koma tiež, e, e, napriek tomu, že to bola citlivá téma, ba dokonca štábu téma pre niektorých kolegov, pre niektorých z nás v rade, musím povedať, že ministri financií sa k tomu postavili konštruktívne, aspoň teda relatívne konštruktívne. Tiež sme túto tému zaradili na program decembrovej schôdze ECOFINu tento týždeň, aby sme zachovali dynamiku tejto iniciatívy a aby sme E, tiež e, podporili komisiu v blížiacej sa správe piatich predsedov komisia. Nás informovala tiež e, o Bielej knihe o, o budúcnosti eura, ktorá sa chystá v marci budúceho roka a ktorá by mala byť tiež súčasťou nového nastavenia tejto oblasti. V júli prebehla zaujímavá výmena názorov o tejto téme medzi ministrami financií, poslancami Európskeho parlamentu, teda s vami. Vlastne chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že venoval pozornosť tejto e, významnej témy a prosím, robte to aj naďalej. Teda aj keď pohľady na túto citlivú tému sú naďalej e, rozličné, predsa len e, na rade panuje široká dohoda, zhoda v tom, že hospodárska menová únia zatiaľ nie je dostatočne odolná a budú potrebné ďalšie opatrenia. To je to maximum, na čom sme sa zatiaľ dohodli dúfam, že do konca e, supervolebného roka 2017 e, sa tieto rokovania budú rozvíjať ďalej a že sa podarí dosiahnuť významný pokrok. Ďalej, čo sa týka investícií, investície bol ďalšou významnou témou v našich rokovaniach. Zaznamenali sme významný pokrok v tejto oblasti. Podľa požiadavky rady sme prijali všeobecný e, prístup rady o FC 2.0 a tiež 6. E, decembra e, rada Ekon prijala všeobecný prístup rady teda len tento týždeň. Som rád, že sa nám podarilo nielen rozšíriť životnosť, preložiť životnosť tohto fondu, ale tiež zlepšiť a dúfam, že naozaj tomu tak bude zlepšiť aj kvalitatívne aspekty fungovania tohto fondu, ako napríklad doplnkovosť, e, zemepisné sektorálne pokrytie, také zameranie na klimatické aspekty, ako aj viac zameraná pomoc. E, Európskeho investičného hubu. Predložená životnosť a zlepšenie zacielenia investícií tohto e, fondu e, pomôže oživiť e, rast a využiť plný potenciál. O tom je pochyb. Som si istý, že Európsky parlament sa bude tiež snažiť uľahčiť čo najrychlejšie prebratie tejto témy a dúfam, že rokovania v rámci trialógu budú pokračovať aj počas ďalšieho predsedníctva. Čo sa týka investícií, ešte by som rád zdôraznil aj externý investičný plán, ako som už uviedol na schôdzi v júli, riešenie skutočných príčin migrácie bolo jedno z našich priorít už pred začiatkom slovenského predsedníctva. Preto ma teší, že sa nám podarilo uzavrieť rokovanie rady o všetkých týchto uh, troch témach, a síce revízia mandátu externého poskytovania požičiek Európskej investičnej banky, ako aj e, ďalšie aspekty Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj. A teraz e, Banková únia. Takže situácia ohľadom bankovej únie a jej uzatvorenia, skompletizovania, to je nevyhnutné tak pre e, predchádzajúce, ako aj pre nadchádzajúce predsedníctva. A počas nášho predsedníctva sme pokračovali v rozpracovaní cestovnej mapy, ktorú schválila rada v júni tohto roku počas holandského predsedníctva. Nebola to jednoduchá diskusia, pretože sme museli nastoliť správnu rovnováhu medzi zvýšením a redukciou. Naša, naše predsedníctvo sa snažilo posunúť na technické úrovni ten návrh, ktorý sa týkal režimu poistenia, hlavne pokiaľ ide o správu riadenie, financovanie, ako aj nejaké odklony od tých pôvodných návrhov. Naše predsedníctvo teda monitorovalo pokrok prípravy opatrení Res Reduction Komisia to pripravila minulý týždeň a predpokladám, že Štrásburg budúci týždeň to predstaví. Predsedníctvo začne teda technickú diskusiu o tomto návrhu už zajtra, aby sme nemrhali časom. Medzi tým došlo k pozitívnemu vývoju a síce teraz sú už stanovené podmienky, pokiaľ ide o technické podmienky pre backstop, pokiaľ ide o fond jednotného riešenia, Single Resolution Fund. V novembri na Ecofine sme dali mandát pre EFC, aby začali s touto prácou. Ďalšia vec sa týka únie kapitálových trhov. Niektorí ľudia vyjadrujú pochybnosti ohľadom tohto spisu tejto agendy, hlavne pokiaľ ide o odchod Spojeného kráľovstva z EÚ, ale treba si uvedomiť, že nenaplnenie tejto únie v čo najrychlejšom časovom horizonte. To by znamenalo, že by sme si sami podkopávali situáciu, pričom finančný sektor e, čelí veľmi prísnym regulačným podmienkam a musíme nájsť nejaké alternatívne e, finančné kanály. A to môže byť taká záchranná, záchranné koleso pre mnohých e, podnikateľov. Sme radi teda, že spolu so spravodajcom pánom Ježekom sa nám včera podarilo dosiahnuť politickú dohodu, pokiaľ ide o nariadenie o prospekte, prospectus regulation, a to je prvý stavný kameň e, únie kapitálových trhov a je to dôležitý krok e, smerom k zriadeniu celému tejto únie kapitálových trhov. Dovolte mi využiť to príležitosť a pripomenúť, že Rada sa dohodla o rokovacom mandáte pre balíček o sekuritizácii e, v septembri. A ak to správne chápem, tak dnes parlament hlasoval a schválil tento spis. Ďakujem za tento vianočný darček, pokiaľ ide o úniu kapitálových trhov. Nakoniec by som rád poznamenal, že na e, úrovni pracovnej skupiny sme sa už dohodli, pokiaľ ide o Európske fondy rizikového kapitálu a Európske fondy sociálneho podnikania. A predpokladáme, že všeobecný prístup bude formálne schválený na úrovni Koreperu na budúci týždeň. Pokiaľ ide o finančné služby, vítam to, že minulý mesiac a po intenzívnych rokovaniach Európsky parlament a Rada dospeli k politickej dohode, pokiaľ ide o návrh nariadenia o vytvorení regulačného rámca pre fondy peňažných trhov. To bolo veľmi dôležité, opäť citlivá vec. A chápem to tak, že po finálnom schválení na rade a na úrovni teda Koreperu včera opäť e, dôležitý krok, lebo dnes aj výbor Ekon zahlasoval za túto dôležitú legislatívnu časť a tým pádom spoluzákonodarci výrazne prispeli k zvýšeniu finančnej stability v rámci únie. Ďakujem ešte raz. Rada sa takisto v novembri dohodla na rokovacom mandáte, pokiaľ ide o návrh podpory informovania e, spotrebiteľov, pokiaľ ide o nariadenie EÚ o finančných službách. Ja verím, že nadchádzajúce malské predsedníctvo sa bude snažiť o dosiahnutie dohody v tomto návrhu na začiatku budúceho roku. Naše predsedníctvo takisto úslovne pracuje na dosiahnutí dohody, pokiaľ ide o mandát, rokovací mandát eh, rady, pokiaľ ide o štvrtú smernicu o praní špinavých peňazí. dokonca predsedníctva chceme túto smernicu no, boj proti praniu špinavých peňazí a vieme, že eh, boj proti eh, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je tak dôležitý pre parlament, ako je aj pre radu. Verím teda, že obe inštitúcie budú pracovať smerom k takejto politickej dohode, čo najskôr, na budúci rok. A nakoniec, e, pokiaľ ide o tieto daňové záležitosti, ešte taká čerešnička na torte. Chcem len spomenúť, že boj proti daňovým podvodom bol jednou z priorit, politických priorit pre predsedníctvo na úrovni e, Rady ECOFIN a myslím, že veľká miera našich úspechov to odráža. Pokiaľ ide o priame zdaňovanie, tak tam došlo k podstatným výsledkom hlavne na začiatku novembra, keď bola schválená e, e, teda nariadenie rady, pokiaľ ide o postupy, e, ktoré sa týkajú zostavovania zoznamov alebo listín nespolupracujúcich jurisdikcií pre daňové účely. Média to nazývali takou čiernou listinou. Následne pracovná skupina ktorá sa zaoberá etickým kódexom pri zdaňovaní e, e, právnických osôb, e, tak bude sa tým ďalej zaoberať na začiatku 2017. Pokiaľ je o panamské dokumenty, v reakcii Rada ECOFIN rýchle súhlasila s prijatím pozmenenia smernice DAC 5. To umožňuje daňovým úradom zabezpečiť si prístup k informáciám, ktoré sa týkajú prania špinavých peňazí e, v rámci našej odozvy na e, prípad Panama Leaks. Takisto sme prijali závery, ktoré sa týkajú daňovej transparentnosti, kde sme počiarkli potrebu zabraňovať e, skrývaniu prostriedkov vo veľkej miere a zabezpečiť lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi daňovými orgánmi a inými úradmi. Myslím si, že tieto, toto úsilie by nám malo pomôcť zredukovať pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu. Na začiatku tohto týždňa rada schválila závery, ktoré sa týkajú nedávneho oznámenia komisie, pokiaľ ide o vybudovanie férového, stabilného a konkurencieschopného daňového systému pre EÚ, kde EÚ ukazuje, ako rada bude prijímať postupne e, v rámci svojej práce tie štyri legislatívne návrhy v rámci tohto balíka. To je obrovský, obrovská iniciatíva je tam ATA 2, potom je tam mechanizmus riadenia sporov, CCT, CCTB, CCCTB, takže slovenské predsedníctvo otvorilo diskusiu, pokiaľ ide o časti tohto balíčka. Najskôr sme začali za ATA 2 a s radosťou vám oznamujem, že na decembrovej eh, rade, eh, teda útorok, eh, rada dosiahla výrazný pokrok, pokiaľ ide o všeobecný prístup k pozmeneniu ATA 2, hlavne pokiaľ ide o hybridné nesúlady, ak si spomeniete my sme prebrali túto agendu od predchádzajúcich predsedníctiev. Podarilo sa nám teda stabilizovať 95 eh, daňových záležitostí v rámci tejto smernice, čo by malo umožniť malskému predsedníctvu uzavrieť tento spis na začiatku budúceho roka. Samozrejme, tešíme sa aj na prácu parlamentu, pokiaľ ide o túto agendu. Čakáme na vaše stanovisko. Eh, v oblasti nepriamých daní sme zaznamenali pokrok vo viacerých veciach. Schválili sme závery, ktoré sa týkajú zlepšenia súčasných pravidel pre DPH, pokiaľ ide o cezhraničné transakcie. A tieto pokrývajú isté aspekty, ktoré súvisia so zlepšením súčasných pravidel pre DPH v EÚ, ktoré by mali byť riešené v rámci práce komisie, pokiaľ ide o tzv. definitívny režim e, DPH. Takisto Rada ECOFIN E, vzala na vedomie situáciu, pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Norskom e, v oblasti DPH. To je novinka. Všetky členské štáty jednomyselne schválili text predsedníctva, pokiaľ ide o takúto dohodu ako možný výsledok z rokovaní, na základe ktorých komisia bola e, prizvaná a vyzvaná na to, aby uzavrala tieto rokovania. Zároveň slovenské predsedníctvo dosiahlo dohodu, pokiaľ ide o závery rady v oblasti spotrebných daní, pokiaľ ide o alkoholické nápoje pričom vyzvala komisiu, aby predložila patričné návrhy na začiatku budúceho roka. A napokon daňovej problematike by som vás raz rád informoval, že rada zmenila svoj pohľad na to, či podmody v dane z pridanej hodnote zahrnúť do tzv. do tzv. smernice PIF s tým, že chceme byť nápomocný výboru e, pre spravodlivosť a po dlhej dobe sme opäť oživili e, túto zložku a Koreper ju včera schválil, čo je tiež veľmi dôležité. Napokon ešte pár slov k rozpočtu na budúci rok a okrem toho e, sa ešte, ešte spomeniem záležitosť, ktorá nespadá úplne v plnom rozsahu pod váš výbor, ale uvediem pár informácií o tom, ako to bude vyzerať v roku 2017 s rozpočtom. Sme si istí, že rozpočet je veľmi zdravý, je solidárny a že prinesie e, našim občanom trošku e, lepší pocit v kontexte s migračnou krízou, že prinesie nové pracovné miesta a preto je veľmi dôležité že je tomu tak aj pre nás. Dúfam, že aj pre vás. Ďakujem vám. Ja vám ďakujem za vašu prezentáciu, ktorá ukazuje, že sa naozaj toho urobilo veľa počas vášho predsedníctva a že aj ďalej úspešne pokračuje. Takže prvý je pán e, Buchenwald. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, najskôr by som e, menom e, frakcie EFP poďakoval za všetko vaše úsilie počas predsedníctva, ako za to, čo ste odviedli vy, tak aj vaši vaši kolegovia. Máme, um, hovorili ste o bankovej únii, aby som sa k tomu chcel ešte vrátiť, aby som trošku presnejšie sa uh, opýtal k e, otázke spoločného poistenia EDIS, e, poistenia vkladov. Pri tomto návrhu myslím, že trošku chýba e, analýza, ktorá v podstate komisia až dnes priložila k tomuto návrhu. Ešte tam chýba aj prepojenie s potrebným znížením rizika. To ste sa aj dotkli v bankovom sektore. Tieto kri, tri, e, kroky, ktoré boli oznámené na redukciu rizika, sú podľa vašich kolegov nedostatočne ambiciózne. Takže keď to zhrniem, Na to, aby sa pokročilo vrazatnejšie v Edise, e, to sa za vašeho predsedníctva nepodarilo. A ja by som sa chcel spýtať, či zdieľate môj názor, že EDIS v tom znení bol prezentovaný v komisii, v konečnom dôsledku zlyhal, alebo nie je úplne jasné, že či došlo k podstatnému pozmeneniu alebo či by bolo treba, aby sa podstatne zmenil. Let me answer in my native language. Ďakujem veľmi pekne za, za uh, úvodné uh, pochválne slova v oblasti uh, práce na, v oblasti finančných služieb. Ale áno, ak si pamätáte moju odpoveď aj, aj z júla tohto roku v oblasti Edisu, tak uh, naše vyjadrenia boli veľmi opatrné, pretože veľmi dobre vnímame atmosféru eh, na rade. A bol som svetkom eh, naozaj veľmi, eh, veľmi búrlivé debaty na rade tento týždeň, keď v podstate komisia predstavovala svoje, svoje opatrenia a musel som aj médiám vysvetľovať a považujem to nepovažujem to za nič diskrétne, aby som povedal, že áno, považujem za relatívne prirodzené, že po mesiacoch čakania na opatrenia, ktoré majú znížiť mieru rizika, pretože sme sa zhodli na tom, že znižovanie miery rizika musí ísť ruka v ruke e, so možným zdieľaním e, rizika tak e, po tom, čo sa teda dlho čakalo na, na balík opatrení a zároveň mnohé krajiny boli kritizované za to, že blokujú prácu na zdieľanie rizika, tak využili prezentáciu <laughs> materiálu na E, znižovanie rizika na to, aby e, ako keby prevalili zodpovednosť na, na druhú stranu. Je to moje videnie, e, moje videnie veci a je to taká, by som povedal, aj prirodzene ľudská reakcia, keď ste dlhodobo pod tlakom, pretože tak, ako hovoríte o tom, že, že Edis momentálne vyčkáva, je proste zamrznutý, má samozrejme, táto téma má súvis e, celkovou ochotou pokračovať v, pôvodnej architektúre bankovej únie. A tiež e, by som povedal, že tento scénár čaká e, na odpovede, ktoré vzídu zo supervolebného roku budúceho roku. Takže ja som veľmi rád, že máme konkrétne návrhy na stole. Pre malské prezidenci to nebude jednoduchá, jednoduchá úloha dospieť e, k nejakej spoločnej pozície. My už ale začíname s technickými rokovaniami zajtra. E, to znamená, e, myslíme si, že, že tu nie je dôvod, dôvod čakať. A myslím si, že tak ako aj, aj Európsky parlament avizuje, že bude dlho pracovať na svojej spoločnej pozícii, a uvidíme, Včera som stretol Valdeza, Novorský sa tu v týchto priestoroch pri prospektu se, takže a e, je odhodlaný v Štrásburgu vám samozrejme prezentovať ten dokument a vy sami uvidíte, aký budete mať e, na to nejaký... E, bude to určite ten svet je pestrofarebný, to znamená, tá, tie názory na, na ten balík opatrení budú rôzne. Viete, že rámci sa nám téma malých, veľkých krajín, home hostu, E, proste s touto témou nám e, takí mnohí e, bubákovia zase sa dostávajú ako keby na, na scénu. To znamená, témy, ktoré sme už možno aj potlačili a dohodli sme sa, tak sa nám vracajú naspäť. Ale Pravdou je, že nebudeme schopní mutualizovať záruky v bankovom európskom systéme bez toho, že nebudeme schopní sa konkrétne dohodnúť na, na spôsoboch e, znižovania rizika e, v jednotlivých e, krajinách v bankovom sektore. Ozvlášť v situácii, keď stále sa ešte nájdú krajiny, kde nejaké problémy sa môžu nachádzať. Snáď by som ešte posledne povedal, že to, to technické, to čítanie article by article malo svoj význam, pretože my sme ho veľmi čestne na technickej úrovni a my sme vlastne nastavili zrkadlo z toho, ako to naozaj je s textom. Thank you. Next speaker. Ďakujem. Ďalší je pán, pani Perez. Ďakujem pekne, pán minister. Ehm, obávam sa, že naša diskusia vždy len spočíva v tom, že sa E, jednak e, zameria pozornosť na zmierňovanie rizika, aj keď tým nie všetci úplne súhlasíme. Chcela by som sa vás opýtať na aspekt makroekonomických e, opatrení. Vy ste spomenuli, že je veľmi významná úloha Európskeho parlamentu v tomto kontexte, pretože sa rozhodlo, že sa nebude postupovať proti navrhovaným teda že sa neuvolia sankcie eh, na Španielsko a Portugalsko, ehm, aj vzhľadom na to, že tieto krajiny eh, prijali eh, konkrétne opatrenia, ktoré im pomohli napraviť situáciu v rozpočtovej politike, ale chcem sa opýtať, či ehm, pozastavenie štruktúrnych fondov alebo rôzne iné hrozby, ehm, či neovplyvnili tento proces a či teda nie sme úplne chrbtom voči múru otázka hospodárskej správy, e, ktorú by sme mali podľa mňa e, veľmi e, dôkladne prehodnotiť. Ako teda chcete vyhodnotiť príspevok vášho predsedníctva, či ešte ostala nejaká veľká téma, stále otvorená, ktorá sa možno otvorí v téme piatich eh, predsedov, ale ja žiaľ nevidím nejaký veľký pokrok na pôde rady v tomto smere. Ehm, myslím si, že ehm, po eh, zasadnutí rady eh, v Bratislave otázky bezpečnosti, obrany, ako sa ukázalo, a taktiež završenie hospodárskej menovej únie, ako aj postup, tak ako nám hovorí Medzinárodný menový fond, zvyšovanie rozpočtovej kapacity eurozóny. Toto všetko sú otázky, ktoré tu bola snaha riešiť. three, yes, äh, Môžete to zopakovať, prosím? Mám záväzok sa, äh, musím odísť za 5 minút. Äh, mohol by som, prosím, hneď pripojiť svoju otázku, aby mohol pán minister súčasne odpovedať aj na moju otázku? je to trošku neobvyklé. Vypočujeme si odpoveď pána ministra a potom sa dostaneme k vám. Ja sa pokúsim zareagovať na tento časový problém a potom to možno spojíme, ale a v podstate na, hlavne napríklad na debate z, z posledných dní o, o fiscal stance e, v, v rámci eurozóny sme sa vlastne dostali úplne jasnému dôkazu, že, e, že je úplne naivné sa, tva, sa stavať k tejto téme e, inak ako, ako čelom, pretože my nevieme z tejto témy uniknúť. A my viete veľmi dobre, že, nemali, že sme museli prejaviť istú mieru odvahy, aby sme, dali, aby sme sa vážne na najvyššej úrovni v podstate venovali problematike prehlbovania menovej únie a dokonca aj s takými heretickými návrhmi, ako je spoločné európske poistenie pre, pre nezamestnanosť v heretické zmysle e, rôzneho postoju rôznych krajín na takúto citlivú e, oblasť. A ja sa tu neuchádzam o podporu takého alebo iného konceptu, a ja sa vám stále uchádzam o podporu toho, že, že toto sú proste veci, ktoré nám nestačí povedať, že, že architektúra menovej únie je nekompletná. My ju potrebujeme dokončiť E, a len, a to je realita, e, nemáme proste dostatočné vhodné prostredia, politický cyklus nám vôbec nepomáha z tohto pohľadu. Takže ak som povedal v úvodnej reči, že čakáme na výsledky supervolebného roku 2017, e, tak to neznamená, že by sme to mali ďalej po tom roku 17 odkladať. Vnímam realitu, že dnes kľúčové krajiny, ktorí sú krstnými otcami tohto projektu, nie sú schopní zaujať zásadné stanovisko. To je proste, to je proste realita. A španielsko, španielsko portugalský príklad Môžete ho nazvať, že sa stavíme chrbtom k múru, ale musím povedať, že máme pravidlá. A ja stále hovorím, že zmeňme pravidlá, neobchádzajme ich. To je jediné odporúčanie, ktoré, ktoré môžem dať. Ak chceme, nie sme spokojní s pravidlami, zmeňme ich. Thank you. Ďakujem, pán Starbaty. Pán minister, keď ste hovorili o e, fonde, e, menovom fonde, vravíte, že potrebujeme kroky, že potrebujeme akciu, pretože euro stojí na krehkých základoch a vývoj pokračuje. Stále v, par- v parlamente diskutujeme, ktorá politika je e, primeraná pre eurozónu, čo sa týka rozpočtu. A e, ozývajú sa hlasy, že v podstate e, musíme byť na seba prísni a druhá, e, druhý prúd vraví, že potrebujeme určité manevrovacie pole, aby sme niečo s hospodárstvom urobili. Stále sa o tom rozputávajú diskusie a to, čo sa stále opakuje, že potrebujeme reformy. Je jasné, že tým, že e, budeme e, vlastne znižovať e, pozíciu jednotlých rozpočtov, tak ich neupevníme. Treba zmeniť štruktúru. A ja by som sa vás chcel ako predstaviteľa, e, predsedu Ekofinu spýtať, ako predseda Ekofinu spýtať, je otázka štruktúry e, rozpočtu na stole, alebo budeme stále opakovať, že budeme robiť to alebo ono. Existuje určitý konkrétny návrh, ako by sa v jednotlivých e, krajinách dala urobiť zmena štruktúry rozpočtu? Ja zdvorilo samozrejme musím e, podotknúť, že hovoríme o téme eurozóny, kde moja kompetencia ani z pozície e, predsedu ECOFINu nesiaha, ale e, ako minister financí členskej krajiny eurozóny, ktorý si váži toto členstvo, vám môžem odpovedať len v tom duchu, že sa hýbeme niekde mimo, mimo legislatívneho rámca, mimo pravidiel, ktoré, ktoré by sme mohli dosiahnuť. Opakujem, komisia prišla za prvýkrát v podstate s odporúčaním fiscal stance nejakého, nejakého finančného rámca z hľadiska toho, ako by Euroskupina ako celok mala postupovať, čo, nebolo, čo bolo vyhodnotené, že nie je v súlade s momentálnymi pravidlami. A je to pravda. Pravidlá SGP e, rastu a stability a neriešia problematiku napríklad fiskálnej expanzie to je to, čo ja od začiatku dokonca hovorím. My ne, nemáme nastavené vnútorné pravidlá fungovania eurozóny na všetky životné situácie, ale nad rámec týchto pravidel sa napríklad zaoberáme, a tu treba povedať, že to je, a tu treba poďakovať prezidencii Euroskupiny, sa zaoberáme horizontálnymi politikami E, to znamená, to znamená napríklad e, spending review, vyhodnocovanie spending review v jednotlivých krajinách smeruje naozaj k zmenám e, výdavkových obálok a k štruktúrálnym zmenám, čo je podľa mňa správna, správna vec. Pamätám si prezentáciu pre Karla Padoana, to, čo sa udialo napríklad v Taliansku v posledných rokoch v tejto oblasti. Spending review začíname na Slovensku v, v oblasti prehodnocovania jednotlivých výdavkových obálok, ale nie je na to eurozónový recept ako, ako celok to znamená, hýbame sa v oblasti tzv. best, best e, practices. A všetko ostatné je e, v oblasti, e, sa hýbe v oblasti pravidel, ktoré sú pomenované a ktoré prešli aj legislatívnym procesom v rámci Európskeho parlamentu, 2-pack, 6-pack alebo SGP ako celok Poslednú iniciatívu, ktoré tiež viete, ktorá je veľmi čerstvá, je, je, sa týka zjednodušenia uplatňovania pravidel SGP, to znamená väčšia orientácia na, na výdavkový benchmark ako na koncept e, štruktúrálneho deficitu ako, ako, ako takého. A to sú, e, to sú veľmi technické veci, ktoré, od ktorých ale potom naozaj závisí e, kvalita života našich ľudí. S tým veľmi úplne súhlasím. Dobre, ďakujem pekne. Dokonca ani Euróskupina e, nepovedala, že je nelegitímny ten návrh, pokiaľ ide o fiskálne, fiskálne stanovisko zo strany komisie, lebo e, bolo tu nejaké iné z minulého roku o neutralite alebo neutrálny postoj. Niektoré krajiny teda využívajú tento fiskálny priestor, ktorý sa tu objavil. Dobre, Peter Ježek. Ďakujem. Pane ministře, i ja bych chtěl poďakovať Pán minister, ja by som vám chcel podekovať za prístup, ktorý sprostredkoval dohovor o nariadení prospektusu eh, zhruba pred 12 hodinami. Vo svojom vystúpení ste spomínali smernicu proti praniu spinavých peňazí a nielen ako spravodajca eh, k tejto smernici by som sa chcel pýtať, aká je situácia v Rade, pretože sa obávam, že podľa dostupných správ tu nie je veľká chuť, nie je v Rade veľká chuť postupovať ďalej smerom k transparencii a zvlášť pokiaľ ide o register posledných, e, konečných vlastníkov firiem a trastov a umožniť, aby bol otvorene prístupný. Pričom transparentnosť je jedným najdôležitejších nástrojov pri praní špinavých peňazí a pri vyhýbaní sa daňovým povinnostiam. Tieto fenomény daňoví poplatníci stále viac sledujú, sú s nimi stále viac rozčarovaní a možno prispievajú aj k tomu, prečo sú ľudia tak e, naladení proti globalizácii a statickým elitám. Preto by som sa chcel opýtať, aký je názor rady. A potom máme ešte pozitívnejšiu e, otázku síce, e, a síce slovenské predsedníctvo bolo veľmi úspešné, čo ma veľmi teší ako občana krajiny Strednej Európy a tiež ako občana E, bývalého spoločného štátu. Po skúsenostiach, ktoré ste nadobudli, aké kroky vidíte ako kľúčové? Inými slovami, čo by ste odporúčali svojmu nástupcovi v najbližšej e, dobe urobiť? A ešte raz veľmi e, si cením, ako bravúrne ste zvládli slovenské predsedníctvo, a to v dobe, kde sa vrší jedna výzva za druhou máme veľmi prevratné časy. Ďakujem, pán minister. Ďakujem za, za veľmi zvorilú pochvalu. A zač, začnem, začnem snáď tým, že čo, čo by som odporúčal svojmu priateľovi Eduardovi v pozícii predsedu Ekofinu. V prvom rade veľmi rýchlo e, dokončiť ATA e, dvojku, je to naozaj na, na spadnutie, podľa mňa tak na jednu, na dve, na dve rady. My sme aj včerajšok využili na to, aby sme a spolu s malskými kolegami a mali spoločnú konferenciu v OECD v Paríži za účasti, a, za účasti Angela Guriu a Pascala Sanemana a kľúčových ľudí v oblasti globálneho boja voči daňovým únikom že Malta, Malta nie je členská krajina OECD. OECD zohráva veľkú úlohu, bola veľmi napomocná aj nám, takže ide o, o výmenu, bezprostrednú výmenu kontaktov a udržanie hlavne toho momenta. Takže e, v tejto oblasti určite, určite áno. V oblasti e, existujúcich e, politických turbulencií by som malckým priateľom odporúčal asi vypnúť internet a prestať e, sledovať niektoré médiá, aby to prežili e, v kľude. A čo sa týka skutočných e, dlhodobých projektov, bude veľmi dôležité naozaj práca na, na bankovej únii. To znamená ten projekt, ktorý, ktorý vlastne prezentoval Valdez Domrovský z hľadiska risk reduction bude mať svoju konkrétnu podobu, tam, tam tomu treba venovať. ďalej. a takisto, takisto uh, kapitálnej únii, to CMU, akože to pokračovanie, uh, e, trialog uh, e, s vami v oblasti sekuritizácie, takže roboty tam uh, veľmi, veľmi veľa a všetci, a to je naša samozrejme záľuba slovenského predsedníctva, budeme čakať netopestlivo na white paper E, z pohľadu toho, ako, ako vidia piati prezidenti a budúcnosť e, menovej únie. Bola tam otázka na anti-money laundering, ktorá je vlastne veľkou súčasťou e, globálneho boja s daňovými únikmi. Ja tu musím povedať, že dvakrát sme dostali túto tému na rokovanie rady pred kamery a nebolo to náhodou. Chceli sme naozaj dostať verejné E, verejný záväzok jednotlivých krajín k tomu, ako postupovať ďalej. Asi poznáte problémy s ohľadom ochrany dát e, a rôznych technických problémov, ktoré tam sú, ale, ale e, sme veľmi ďaleko a, a možno budem skupý na, na hodnotenie, pretože my máme ambíciu ešte behom týchto desiatich dní dojsť k nejakej dohode na rade a je to realistické, takže nechcem teraz, nechcel by som možno možným komentárov jednotlivých eh, detailov ohroziť eh, dohodu, ktorá, eh, ktorá mo, bude mať veľkú cenu, ak sa podarí, lebo hovoríme o financovaní terorizmu a hovoríme o, o tom, ako každý rok vlastne sa oberáme o miliardy eur v našich rozpočtoch, ktoré môžeme použiť na verné služby, ale nie sme schopní sa koordinovať v tom súboji a ten protivník je vždy, vždy lepšie organizovaný. Takže a držte nám palce, aby sme ešte do Vianoc vedeli urobiť dohodu na AML. Ďakujem. Thank you. Dimitris Papadimoulis. Pán Papadimoulis. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Pán Kazimír, môžete si dať, poprosím vás, sluchadla. E, iba že by ste sa naučili už medzi tým greštinu, e, možno, že raz si ju osvojite, dúfam. E, vážený pán minister, ja som presvedčený, že slovenské predsedníctvo bolo veľmi produktívnym a myslím si, že skutočnosť, že ste nespomenuli grécke hospodárstvo, grécku ekonomiku, to je pre samotné Grécko dobrá správa. Keď som si prečítal komunike alebo oznámenie od Euroskupiny a takisto od Ekofinu, tak vidíme, že tie prognózy pre grecké, greckú ekonomiku sa zlepšili, keď to porovnáme s rokom 2015-2016. Dúfam, že spravíte všetko, čo je vo vašich silách a dokonca slovenského predsedníctva, aby sme mali možnosť uzavrieť e, e, druhé, e, druhé kolo tých, tých hodnotení, pokiaľ ide o memorandum a aby sme maštartovali ten eh, rastový cyklus. Pokiaľ ide o agendu priorit slovenského predsedníctva, tak jasne sa tam eh, spomínalo, že banková únia bola jednou z priorit. Pred niekoľkými dňami sme počuli od pána Draghiho, že nie je možné uzavrieť takúto bankovú úniu, skompletizovať ju bez toho, aby bol tretí pilier nastavený, to znamená bez EDIS. A to v kontexte globálnej nestability a rizika, sme vlastne nútení, je to skutočne nevyhnutné, aby sme uzavreli e, tento tretí pilier, pretože ináč nebude možné e, mať skutočnú bankovú úniu. Chcem sa vás spýtať, aký je názor na vyjadrenie pána Draghiho? Vnímate aj vy takúto dôležitosť EDIS? E A aký bude pokrok, pokiaľ ide o tento spis počas slovenského predsedníctva, ktor, ako to budete odozdávať teda tak s kolegom z Malty? Druhá vec, zazneli obavy ohľadom vysokej miery mikroekonomických nerovnovách eh, v Nemecku, eh, pokiaľ ide o vyjadrenia Ekofinu, rady Ekofin, tam boli vyjadrené takéto obavy. A takisto isté problémy so vstupom na trh práce. Ja sa chcem spýtať, či ste vyhodnocovali nejakým spôsobom takéto obavy aj odporúčania, ktoré sa k ním viažu, teda ktoré e, boli prezentované v Nemecku. Viete, že tieto mikroekonomické nerovnováhy e, v Nemecku e, sú škodlivé pre celé európske hospodárstvo, celú európsku ekonomiku. Takto to vyplýva aj z hodnotenia komisie. A vy viete, že prebytky na severe nejakým spôsobom vstupujú do tých deficitov v juhu, na, na juhu. Teda chcem vedieť váš názor. Hovorili ste o nevyhnutnosti eh, dokončiť bankovú úniu, bankovú úniu a ja sa pýtam, eh, aký, aká je, eh, teda čo je, čo je dôležitejšie, mať neúplnú menovú úniu alebo neúplnú bankovú úniu. My žijeme vlastne momentálne z neúplnou bankovou úniou, z neúplnej menovej únii. Že to sú, sú proste veľmi porovnateľné témy a hovorím veľmi otvorene na, na technickej úrovni z hľadiska prezidencií, ktoré končí, a, ale máske, ktoré pokračuje. Sme schopní iba robiť dohody na úrovni návrhov, ktoré sú nastolené. Tie čakali sme celé mesiace na balík opatrení, ktorý prišiel od komisie. Budem sa im venovať a urobili sme na svojej úrovni maximum, ale hovorím veľmi otvorene, bez e, ukončenia volebného cyklu e, v budúcom roku podľa mňa nemôžeme očakávať žiadne zásadné posuny. Hovorím to aj s tým, e, s tou slobodou, ktorá, ktorá mi je momentálne doprianá, keďže končím v pozícii predsedu ECOFINu. takže toto je môj odhad. Žiadnym zásadným revolučným zvratom ani v dokončení bankovej únii, ani v dokončení menovej únii nemôžeme v roku 2017 očakávať. E, a to je, nie, e, to je môj odkaz, ktorý neznamená nejaký, nejaká, nejakú zl, zl, zlú vôľu pre nasledujúce prezidencii, ale je to z hľadiska reality zrkadla, do ktorého sa e, podľa mňa dívame. Ak ste hovorili o, o Grécku, tak a viete, že z mojich úst e, je to e, obzvlášť, e, myslím si, že by malo byť hodnotné. Grécko urobilo posledné roky pod vedením Juklida Cakalotosa v oblasti verejných financií veľmi veľa krokov. Máte výborného ministra, ktorý má dôveru svojich kolegov. Bez dôvery sa nedá pokračovať v žiadnom projekte E, ktorý je závislý od, e, od spoločného úsilia. A zaujímavá téma e, po posledných dní je napríklad otázka, otázka toho, že do akej miery sa má napríklad reformovať pracovný trh, ktorý smeruje k najlepším európskym štandardom. takže otázka je, či existujú európske štandardy v oblasti Eh, pracovného eh, labor marketu v oblasti pracovného práva. Ale toto už nie je <laughs> moja, eh, moja špecialita. Pravdou je, že do, veľmi dobrou správou pre Grécko, ale aj pre eurozónu ako celok a pre Európsku úniu ako celok je to, že sme schválili krátkodobé opatrenia, presne podľa cestovnej mapy, ktoré sme sa dohodli, ktoré zväčšujú Eh, realitu udržateľnosti eh, gréckého dlhu presne v súlade s, programom, tak ako sme sa dohodli. Thank you. Darius Rosati. Ďakujem, Darius Rosati, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, že ste medzi nás zavítali. Moja prvá otázka sa týka reform, ktoré smerujú k odol, väčšej odolnosti eura a eurozóny. Hovorili sme o e, kapacite rozpočtov, čo sa týka eurozóny. A tiež by som veľmi uvítal, keby ste nám povedali, či prebehla nejaká diskusia, či bola venovaná pozornosť e, tejto o té otázke e, rozpočtovej kapacity v Rade. Ďalšia otázka sa týka dane z finančných transakcií. Už 5 rokov máme na stole návrh od e, komisie, počiatočný návrh a nepozorujem žiadny pokrok v tejto oblasti. už nie sme tak nadšení ako na začiatku a je to cítiť e, vo viacerých členských e, štátoch. A preto sa chcem opýtať, aké sú hlavné prekážky, ktoré spôsobujú to, že sa nám nedarí e, stavať na tom počiatočnom návrhu komisie. Začnem odpovedť FTT. A moja krajina je členom, eh, členom eh, rozšírenej spolupráce, ale musím sa v tejto pozícii viac držať pozície šefa Ekofinu. A treba povedať, eh, že hlavne pod vedením Hans-Jorga Schellinga spolu s portugalskými expertami sa naozaj za posledný rok, napriek tomu, že vonok sa to môže zdať ako nejaký fail, sa podarilo urobiť veľmi veľa v oblasti základných e, blokov dohody. A ten princíp je vlastne ten princíp, ktorý doniesol, doniesla hlavne rakúska strana, je veľmi jednoduchý. To znamená hovorí o širokom základe a malej, e, malej sádzbe. Hej, to je proste základ, jediný základ, na ktorom sme sa boli schopní dohodnúť. Široký daňový základ a veľmi, veľmi nízka e, sádzba a minimum výnimiek. Toto je asi základný princíp. Základný problém, ktorý ale v koncepte rozšírenej spolupráce je, je e, ale tiež úplne známy a to je to, je to že tento typ formy zdanenia alebo spolupráce by mal mať globálny charakter alebo čo najglobálnejší charakter. Je tu prísľub e, ministra financí Nemecka Wolfganga Schäubleho, ktorý chce využiť predsedníctvo Nemecka v G20, keď dostať túto tému opäť e, na stôl. Myslím si, že je to dobrá a čestná ponuka. A samozrejme, nikto nás v tejto e, spolupráce nenaháňa. Je to ťažká vec, tak ako je vždy jednohlasnosť v daňových, v daňových témach je na jednej strane ochrana pred nejakými konjunkturálnymi e, projektami. Na druhej strane je to obrovský problém e, pohnúť, e, pohnúť s vecami ďalej. Väčšie, čo mám na mysli, je to aj téma úplne najaktuálnejšia otázka toho, že sa nám daňová, daňové agenty dostávajú do iných, iných direktív a je to možno niekedy aj taký, také jediné možné východisko z hľadiska toho pohnúť s vecami ďalej, ale je to veľmi citlivá téma. Čiže FTT nie je mŕtve, má 10, e, má 10 členov a na projekte sa pracuje, ale ja musím stále povedať, že je dôležité, aby FTT bol stále viac ekonomický projekt ako politický. Hej, to je moje, moje stanovisko. Ak e, sa bavíme o fiskálnej kapacite, je to presne téma, ktorú vlastne už začala Madame, Madame Bereš e, z, z pohľadu dokončenia architektúry, architektúry e, IMU. Viete, že istým spôsobom e, nahradzujeme túto tému z iniciatívy komisie tzv. Junckerovým balíkom a pre nás EFSAI pre nás EFSAI, práca na EFSAI dvojke bola práve z pohľadu podpory debaty o vlastnej fiškálnej kapacite ktoré sme schopní reagovať e, voči, e, voči symetrickým e, šokom. A, a aj keď samozrejme, toto je presne tá tabu téma, ku ktorej sa mnohé krajiny inak stávajú, ja by som bol rád, a teraz tiež si uplatním slobodu, keby sme mohli hovoriť o EFSA aj v budúcnosti ako o zárodku, zárodku fiskálnej kapacity, ako, ako téme, ktorá ktorá nebude pochovaná vďaka nejakému e, proste analýzám, e, ktoré povedia, že to bolo menej alebo viac e, produktívne. A tento pohľad pre mnohých, ktorí odmietajú o tejto téme hovoriť, je možno aj podpora FsI 2.0 takým vykúpením vlastného svedomia z pohľadu toho, že, teda, že či, či, či pokračovať v, v, v architektúre IMU alebo, alebo nie. Thank you. Ďakujem. Chuva je. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán minister. V otázkach škletinejme e, daňových únikov sa tu už spomenuli e, rôzne aspekty. Chcem sa opýtať, e, ako viete, parlament sa snažil v kontexte LuxLeaks angažovať v procese zastavenia týchto daňových únikov. Zatiaľ ešte sa neprali žiadne konkrétne opatrenia a pritom máme štúdiu podľa ktorej v rokoch 2013 a 2015, napríklad aj v Belgicku, sa strojnásobila miera týchto daňových únikov. 166 ehm, e, e, miliónov to bolo pred dvoma rokmi a 410 miliónov to bolo dva roky neskôr. Teda e, ja sa chcem opýtať, či máte nejakú predstavu o tom, ktoré krajiny sú najviac súčasťou takýchto praktík a tiež či zvažujete prípadne nejaké sankcie. Bez nich sa to podľa mňa nezlepší ďalej Mm, cena za transfery e, viacero ekonómov, najmä e, e, pán Stiglic, dajme tomu, sa domnievajú, že je to skutočne závažný problém a nebude možné vyriešiť ho len na, na úrovni OECD. Chcem sa opýtať, či sa pracuje s komisiou e, um, aj v kontexte novej uh, smernice, či sa očakáva nejaký nový uh, návrh smernice v roku 2017 v súvislosti s týmito uh, cenami uh, transferov. Ja chcem povedať, že prichádzam z krajiny, kde efektivita výberu daní Ehm, prešla posledné 4 rokmi, poslednými 4 rokmi obrovskou, obrovskou zmenou. A, a musím to povedať aj tuto priznať, že sme to robili kľúčovo, pretože sme boli nutení to robiť v rámci, v rámci konsolidácie. Totiž, ak dávate do poriadku verejné financie z hľadiska toho, že máte smerovať vyrovnanému hospodáreniu alebo máte získať prebytkové hospodárenie na to, aby ste mohli investovať do budúcnosti, tak prvá povinnosť štátu je dobre vyberať dane. A, a nie uvalovať, e, e, proste zvyšovať daňové záťaženie iným spôsobom. Samozrejme, ľahko sa to povie, ťažšie sa to urobí, ale musím povedať, že e, som presvedčený, že za posledné roky, alebo poviem to inak, že jeden z výdobytkov krízy po roku 2008 je to, že sa zmenila vo svete paradigma v oblasti súboja s veľkými daňovými únikmi. A včera som ďakoval Angelovi Guriovi za, za jeho státočnosť v pohľade boja na globálnej úrovni, pretože neviem, či si to uvedomujeme, ale e, starí vážení krstní otcovia systému, v ktorom sme žili e, desiatky rokov, súhlasili s tým, že tento systém sa zmení. E, tiež e, sa to nedá urobiť e, zo dňa na deň, ale zmeny za posledné roky sú neuveriteľné. Ak si pozriete 70., 80., 90. roky, tak len dohoda o globálnej výmene informácií, ktorej signatármi sú, je skoro stovka krajín, kde tá výmena zač, začína reálne, to cvičenie začína v roku 2017, kde medzi váženými majiteľmi účtov krížom krážom po celom svete vzniká panika <laughs> z pohľadu reportovania e, na jednotlivé inštitúcie. To je obrovský, obrovská zmena, obrovský diskomfort e, pre tých, ktorí boli schopní e, neplatiť dane desiatky rokov. Takže ja chápem, uvedomujem si, že treba udržať momentum, a podľa mňa miera niekedy kritiky je z hľadiska toho, čo sa udialo za posledné roky, príliš, príliš veľká. Ale chcem aj povedať, na, na, mám konkrétny zážitok z e, práce na ATA 2 z, z minulého týždňa, kde téma hybridných, hybrid mismatches je pre ľudí absolútne nepochopiteľná. Dokonca ani nie je predmetom e, médií. A to vlastne vytvára aj možnosť na to, aby lobbying mnohých industries e, proste presadil to, že možno tá, tá dvojka nebude prijatá a pritom sú za ňou miliardy. Miliardy pre rozpočty jednotlivých krajín a dokonca táto téma má súvis aj s témami, ktoré sú tak mediálne priťažlivé a ktorý, voči, kvôli ktorým napríklad a, a komisia, mám na mysli competition, začala s niektorými krajinami a, konania z pohľadu dodržiavania, do, dodržiavania súťaže. A tu by som chcel povedať, že napríklad aj naše si pozvalo napríklad pani komisárku na to, aby dala informáciu, horizontálnu informáciu v oblasti jednotlivých prípadoch e, možnej, možného porušovania pravidel e, štátnej pomoci v tejto, e, mám na komisárku Vestager, ktorá dávala informáciu horizontálnu, bez toho, aby sa venovala konkrétnym prípadom konkrétnych krajín. To znamená, ja si veľmi cením spoluprácu s, s komisiou, s komisárom Pierom Moskovici v tejto oblasti, z jeho Digitex. Mali by sme oceniť globálnu úlohu globálnu OECD, ale aj úlohu e, G20 v tejto veci, kde poprední vlastne predstavitelia krajín, ktoré aj vy zastupujete, hrajú kľúčovú úlohu, lebo bez G20 sa, sa s týmto neduhom naozaj bojovať e, e, nedá. A návrhy, ktoré, s ktorými prišla komisia e, aj počas nášho prezidencii a vlastne obnovujú tému spoločného daňového základu, ktorý, ktorý bohužiaľ zapadol brachom ešte pred, v rokovaniach pred krízou. A to teraz dostáva novú dynamiku. Ak si len pozriete, ako je mediálne, ale aj politicky príjmaný návrh o spoločnom daňovom základe teraz a ako bol označovaný pred rokom 2008, tak pochopíte zmenu paradigmy a zmenu, zmenu, zmenu klímy. A to je, to je správne. Ten, je, oveľa s menšou kontraverziou tento návrh, ktorý je samozrejme ťažký a budeme na ňom roky ešte robiť, e, ale, ale tá zmena, tá doba sa zmenila. A, a zmenila sa v, E, dobrým smerom a v pozitívny prospech pre nás všetkých. Thank you. Ďakujem, Nedlanger. Ďakujem vám, pán minister. Ja by som sa chcel práve ešte vyjadriť k tomu, o čom ste hovorili. A síce dane e, transakcií a spoločný e, základ dane. Máme spoločné problémy, ktoré e, blokujú niektoré členské krajiny. E, čo sa týka e, reformy dane z pridanej hodnoty, máme systém, pričom máme prepad o 93 miliard, pričom 160 miliard je podstate sa nestalo v posledných 20 rokoch e, nič. E, stále sa dohovoríme o lepšej spolupráci a de facto nič sa nestane. Stále máme deklarácie ako zo strany členských krajín, tak zo strany ECOFINu, prípadne od komisie. A ja sa pýtam, akým spôsobom môžeme túto e, reformu dane z hodnoty rozumným spôsobom E, dokončiť. Ako sa pozeráte na návrhy českej vlády a e, ako chcete e, ako pilotný projekt naložiť s tým projektom, ktorý preložilo Rakúsko? Ako vidíte ďalšie kroky? A ďalší bod, ktorého by som sa chcel dotknúť, máme vyšetrovací výbor Panama a tam e, hovoríme o právomociach e, jednotlivých generálnych prokurátorov a máme mm, otázku kompetencií, keď ide o čiastky vyššie ako 10 miliónov. A kamkoľvek sa pozriem e, na túto otázku daní, tak máme blokáciu zo strany členských krajín. A preto sa pýtam, prečo nepostavíme túto otázku ako základný pilier. Nech už ide o Amazon alebo ide o Apple, všetko to bolo zmetené zo stola. Írsky minister financí tu na tomto e, fóre v tejto budove povedal, čo sa týka Apple, tam sme zdanili len tú časť obratu, ktorá e, náleží e, Írsku. Je tam toho veľa treba urobiť a ja by som vás chcel požiadať, aby ste nám dali nejaký, nejakú výliadku na to, ako v priebehu malckého, prípadne estonského predsedníctva roku 2017 budete v týchto otázkach pracovať? Poznáte tému daňovej suverenity a viete, že e, v niektorých krajinách e, politické strany presadzujú ústavné ústavné uznesenia alebo, alebo ústavné zákony v oblasti ochrany daňovej suverenity eh, jednotlivých členských krajín eh, Európskej únie ako odpoveď na eh, heretické návrhy, ktoré prichádzajú z centra z, z Bruselu napríklad. Musím povedať, že je to na národnej úrovni vždycky v, v každej krajine veľmi citlivá téma a Zároveň ako človek, ktorý, ktorý má skúsenosti z rokovania z rady a, a sám je presvedčený, eh, že je nevyhnutný boj s daňovými únikmi, hovorím, že daňová suverenita a, a, a jednohlasnosť príjmaní eh, názorov má aj druhú stranu mince a tá druhá strana mince spočíva v tom, že rokovania o dobrých eh, daňových návrhoch trvajú 10 rokov a končia e, rozhodnutiami, ktoré dávajú prechodné obdobia ďalších 20 rokov. Hej. Sám som také zažil. <laughs> takže, áno, takže, takže výsledkom je potom vlastne asi tak 30-ročné obdobie, a to znamená, e, toho sa zväčša ani my tu nedožijeme. Takže toto sú, to je ale proste realita, ktorá vyplýva z konštrukcie Európskej únie a z rozdelenia E, funkcií. A ja len hovorím, že výborná vec daňová suverená má aj veľmi odvratenú stránku, ktorá vlastne stabilizuje biznis modely niektorých veľmi vážených členských e, krajín. <laughs> E, a samozrejme, tieto krajiny dávajú prácu svojim ľuďom, zabezpečujú životný štandard svojim občanom. To znamená, oni si na, na svojej vlastnej pôde vedia ochraňovať tieto tieto biznis modely. A to, toto je proste skôr otázka, na ktorú treba odpovedať. Ako napríklad e, nahradiť e, potom príjem jednej krajiny z takéhoto typu biznisu bez toho, aby, e, aby daná krajina netrpela nejakými závažnými problémami. Ale to je naozaj filozofická, filozofická otázka. Ak hovoríte o konkrétnych výsledkoch, chcem vám povedať, že aj s našou ja som to hovoril v úvodnom slove, aj s našou podporou sa napríklad e, e, smernica e, PIF alebo, alebo PIFI, ktorá sa venuje a ktorú má homen Justice na starosti a má časť, ktorá sa venuje trestným činom, ktoré súvisia s, ktoré súvisia s, s karuselovými obchodmi v oblasti daň z pridanej hodnoty, že sa podarilo v podstate mať dohodu, Vzájomná dohoda sa podarala, e, tuším, pred pár dňami, ak 7, 7. decembra, to je včera alebo preščerom, takže a, e, som veľmi rád, že napriek tomu, že tam bola výtka, že je to opäť daňová záležitosť, ktorú rieši, e, rieši Council Home and Justice, a sa nám podalo presadiť a dostať túto, túto tému na, na tú pôdu. A samozrejme sú tu ďalšie návrhy, ktoré, s ktorými, na ktoré čakáme. A podporujeme český aj, aj nemecký a rakúsky návrh e, reverse charge a dúfam, že Pier si príde s tým návrhom hneď e, e, ešte, ešte do Vianoc. Slúbil to naposledy útorok. Thank you. Uh, Nina Gill. Ďakujem. Nina Gill, nech sa páči. Ďakujem vám, pán predseda. Ďakujem aj pánu ministrovi. Vitajte. Pod vašim vedením predsedníctva sa vám podarilo dosiahnuť významný pokrok a ja vám k tomu blahoželám. Dnes ráno sme e, väčšinovým hlasovaním e, odhlasovali MFF, o ktorom sa hlasovalo aj minulý mesiac. Vieme, že e, existujú protichodné záujmy členských krajín a ja by som vám chcel e, poďakovať vám a vášmu týmu, ktorý viedol Kamil Sasko, e, za to, ako ste sa stavali k rokovaniam, pričom všetky rokovania boli náročné. Je dobré, že sa nám včera podarilo urobiť prvý legislatívny krok ku tej, k tej unii kapitálových trhov. Takže áno, vaše predsedníctvo prišlo nejaké pozitívne signály, ale niektoré členské štáty e, sa zdráhajú hlasovať. A ja dúfam, že budete hovoriť s vašimi kolegami a s tými, čo budú prichádzať po vás s predsedníctvom, že by sme mali pracovať aj s náročnejšími vecami, pretože máme pred sebou výzvy politické a ekonomické ktoré stoja pred Európskou úniou. Veľa e, z týchto otázok ste už spomenuli. Potrebujeme rýchlo reagovať, potrebujeme rast v hospodárstve a potrebujeme tiež dosiahnuť alebo prekonať e, tú rozdrobenosť Európskej únie, domnelú rozdrobenosť Európskej únie. Vy viete, že je treba nájsť e, spôsob, ako pokračovať čo najrazantnejšie a najrychlejšie. Balíček e, opatrení bude dôležitý a myslím, že na tom by sme sa mali zhodnúť a mali by sme stabilizovať banky v rámci toho bankového balíčka a urobiť ich stabilnejším prvkom hospodárstva. Chcem sa vás opýtať, robíte si starosť s subštandardnými úvermi? A čo poviete e, na štátny dlh? Pretože sa nám pomaly začajú, začínajú zdráhať investory e, a my potrebujeme tento problém prekonať. Akým spôsobom by ste poradili, že si s tým majú poradiť Estónci a Malťania e, v, v priebehu svojho predsedníctva? Madam Gill, ja tiež e, musím poďakovať za, za excelentnú spoluprácu a za hlavne schopnosť e, dotiahnuť e, vlastne kľúčov včerajší, včerajší prospektus, ale aj Money Markets Funds dokonca. My si veľmi vážime ináč aj vaše dnešné hlasovanie a odkliatie tému sekuritizácie. A tu musím povedať, že <laughs> tu tu nám je zase ľúto, že to nebolo skôr a nemohli sme začať robiť eh, v podstate na tom trialógu, ale možno by sme eh, to tiež eh, boli schopní dotiahnuť do konca. Takže trošku závidím v prípade sekuritizácie teraz našim malským kolegom, že sa také skvelé téme budú môcť venovať, aj keď asi ľahké to, ľahké, ľahké to nebude. Viete, že pri Money Market Funds sa nám ale podarilo zabezpečiť eh, eh, v podstate súhlas eh, členských krajín a dokonca dostať na palubu aj, aj krajiny, ktoré sú vyslovene dotknuté. Takže sme nemuseli využívať to pravidlo kvalifikovanej väčšiny u veľkej miere, aj keď ako vždy v živote nie všetci sú spokojní Veľmi si vážime túto, e, túto dohodu. Nemám pocit e, medzi členskými krajinami, že by fúkali e, proti kapitálovej únii. A všetci si naozaj, teraz toto bude pikantné, uvedomujeme, že možno práve kvôli výsledkom referenda v UK musíme ukázať, že, že aj či už z UK alebo bez UK musíme nedokončený kapitálový e, trh v Európe, že na ňom musíme proste pracovať a že je to naša slabosť e, oproti zvyškom, a zvyšným ostatným centram svetovej ekonomiky. A z tohto pohľadu e, tento projekt nemôže zapadnúť, zapadnúť prachom. Ak ste hovorili o opat- o, na, na, napríklad o dlhopisoch, ktoré, z ktorých sa financujú štáty, hovorím o sovereign debt, e, o, o verejnom dlhu. A, áno, užívame si a, podľa, podľa, samozrejme, každý podľa svojich schopností aj výhody kvantitatívneho easingu. A, máme historicky najnižšie najnižšie úroky a samozrejme každý podľa toho miery rizika e, krajiny, ako, ako sa správa, ako država pravidla, takže istá miera spravodlivosti tam stále je. otázka, otázka napríklad tlaku na to, aby sa banky zbavovali, zbavovali portfólia štátnych dlhopisov je veľmi, veľmi citlivá a takisto e, podľa mňa sa nedá tento problém riešiť bez odpovede na, na dobudovanie menovej únie, e, pretože musím povedať, a hovorím teraz za malú krajinu, musí byť zabezpečený prístup samozrejme nie za rovnaké sázby, ale prístup e, e, aj pre krajiny, ktoré sú síce menšie z hľadiska potreby financovania dlhu, ale sú disciplinované. Hej. Takže, a takisto otázka zlyhaných úverov, to je veľmi, veľmi vážna vec, ktorú musíme mať e, na radare a som rád, že sa tým posledné návrhy komisie zaoberajú. Thank you. Brian Hayes. Ďakujem, Brian Hayes. Ďakujem vám, pán predseda, ďakujem aj pánu ministrovi, vítam vás. A som veľmi rád, že môžem sa pripojiť k tomu, čo už povedala kolegyňa. A ďakujem, že sa podarilo uzatvoriť agendu, ktorá trvala tri roky. Je to veľký úspech slovenského predsedníctva. Môžete byť na seba aj na svoj tým veľmi hrdí. Ďakujeme ešte raz celého srdca. Teraz e, máme v Spojených štátoch nového prezidenta, pána Trumpa, ktorý nielenže je sám prezidentom, ale vlastne kongres e, bude mať prevahu, e, bude mať, budú mať republikáni a je dosť možné, že sa príjme zákon o korporátnej dani v Spojených štátoch a potom dojde k tzv. korporátnym inverziám, keď v podstate budú preberať spojené, eh, budú spojené podniky zo Spojeného, Spojených štátov preberať európske podniky. Aký to bude mať dopad na Európu? Jednak sa môže veľmi zvýšiť hrubý národný eh, príjem v týchto štátoch a k tomu by som chcel poznať váš názor a potom, keď bude Spojené kráľovstvo opúšťať Európsku úniu, tak to bude výzva pre e, Európsky parlament aj pre ECOFIN na vyriešenie problému e, akým spôsobom bude môcť e, riešiť e, Spojené kráľovstvo svoje finančné väzby s Európskou úniou. Mali sme aj nejaké e, diskusie, e, čo sa týka e, dane z transakcií a Nemecko bude e, preberať predsedníctvo roku 2020 a keď sa obzrieme do minulosti, tak sa nezdá, že by sa nám bolo podarilo dosiahnuť nejakú dohodu v rámci Európskej únie. Ako sa na to díva ECOFIN, bude sa to dariť jednoduchšie e, na globálnej úrovni, než na úrovni Európskej únie. Ďakujem, pán minister. E, definitívne to e, nie je jednoduchšie, hovorím, začínam za FCT, definitívne nie je jednoduchšie dosiahnuť dohodu na globálnej úrovni ako na úrovni európskej alebo na úrovni desiatich krajín. Nie je to jednoduchšie, ale je to správnejšie. Všetci tomu Eh, rozumieme eh, z eh, už spolupráca v oblasti daňových, rozšírená spolupráca v oblasti daňových otázok naozaj na stole otázky, otázky preferenčného režimu alebo možného, možného odchádzania typu biznisu do krajín, kde takýto, takýto režim nie je. A ja stále zopakujem, pri oblasti FTT je dôležitý ekonomický rozmer a, a ktorý sa musí e, rovnať, e, ak by nemal mať väčšiu váhu ako politický, e, politická časť tohto projektu. Ja musím povedať, že stretol som sa s pánom Leferom v, pred mesiacom v Bratislave ako s bývalým poradcom, daňovým poradcom prezidenta Regana. Ak ste dneska čítali FTT, tak je tam s ním rozhovor a on sa teší z hľadiska, z hľadiska plánov novej e, americkej e, administratívy. A, a ja som dostal od pána Lefera knižku, <laughs> ale musím povedať, že, a, že nie som e, priateľom niektorých z jednoduchších tém a podľa mňa nie sú úplne uplaniteľné v koncepte napríklad Európskej únie. A aj včerajšie môj pobyt v OECD bol poznamenaný poslednými správami z možných plánov daňovej politiky novej americkej administratívy, ktorá teda zbudzuje isté obavy z pohľadu protekcionizmu. Je to znamená zníženie daňového zaťaženia amerických spoločností na úkor napríklad dovozu, dovozu do Spojených štátov amerických. E, z tohto pohľadu si myslím, že napríklad OECD by mohol byť dobrým e, messengerom alebo dobrým vyjednávačom tejto oblasti, lebo dostávame sa úplne do nových, e, no, novej situácie, na ktorú ťažko reagovať ale, ale zo všetkých síl v rámci zdravého rozumu by sme mali sa snažiť brániť nejaké novej vlne protekcionizmu. Samozrejme s veľkým pohľadom na na problémy, ktoré, eh, ktoré eh, nás čakajú z hľadiska zase pozície eh, dovozu na naše trhy. Ak hovoríme o Veľkej Británii a procesoch, ktoré s tým sú spojené, tak tu musím povedať, že je kľúčové pre nás, aby sme zostali spolu, no, aby sme sa nenechali žiadnom, no, aby sme spolu vedeli mať spoločnú pozíciu a tu nie je dôvod e, e, tlačiť na Veľkú Britániu z pohľadu toho, aby urychlila svoje nejaké, nejaké procesy. Tu je podstatné, že e, my budeme mať jasno z hľadiska, z hľadiska vyjednávania, ak chceme hovoriť o, o problémoch, ktoré budú súvisieť napríklad s rozpočtom, tak Mario Monti je ešte stále k dispozícii so svojou starou skupinou, ktorá <laughs> sa venuje vlastnej, vlastnej kapacite bohužiaľ nedostal nikdy veľký priestor, táto téma je väčšin živá, aj zase e, súvisí aj s zdobudovaním menovej únie. A, takže ja budem e, držať, e, držať palce aj Michelovi Barnierovi, aby mal pevné, pevné nervy. No a samozrejme, tam je kľúčová, kľúčová jednota, ktorá nie je úplne samozrejmá. Aby viete, ak pochádzate z Jeska, o čom hovorím. Thank you. Last speaker, Perez. Ďakujem, madame Pereš, posledná. Ďakujem pekne. Keď som eh, dostala slovo poprvýkrát a mala som vám zablahoželať eh, za to, že ste zorganizovali neformálne zasadnutie rady, na ktorom eh, sa vám podarilo diskutovať s kolegami o plánoch minimálnej európskej dávky v nezamestnanosti teda diskutovalo sa o tom na úvod e, a potom na záver prvého sa to diskutovalo o kapacite uh, fiscal aggregate stance. Teda chcem sa opýtať, e, aké svedectvo môžete odovzdať malskému predsedníctvu uh, v týchto oblastiach. A ďalej sa chcem opýtať na otázku Európskej prokuratúry. Uh, trošku to nadvezujem na obavy Bernera Langena. Viem, že to nie je úplne právomoci uh, um, um, vášho pôsobenia, je to Rada pre vnútro spravodlivosť, ale v každom prípade otázka Európskej prokuratúry by mala vzniknúť, teda mala by sa prejednávať. Niektoré hlasy teraz tvrdia, že by sa mala uh, eh, uberať cesta skôr prehlbenej spolupráce. Uh, um, rozhodnutie z Talianska, z Francúzska či z Nemecka uh, by sa malo um, využiť a mala by sa podporiť táto prehlbená spolupráca a aby eh, vznikol nejaký zárodok eh, Európskeho ministerstva, ktoré by bojovalo proti organizovanému zločinu vrátane terorizmu. Ďakujem. Ja chcem, uh, madam Beržia, chcem povedať, že uh, my sme sa od začiatku snažili eh, dívať na, na tému dokončenia menovej únii a realisticky, to znamená, my sme v prvom rade nechceli pôsobiť eh, ako najemní rojkovia, ale vždy eh, som sa uchádzal o to, aby nám bolo dovolené aspoň snívať <laughs> o tom, o tom že čo by malo byť v, v strede pozornosti a, a výsledkom možno aj desaťročnej práce na tom, ako by mala vyzerať eurozóna v budúcnosti. A my sme sa rozhodli po iniciatívach, ktoré ste spomenuli ešte aj pre tzv. presidency letter, ktorý, ktorým oboznávame so všetkými iniciatívami, ale aj so substance, s tým duchom tej, tej debaty, a, ktorá bola na rôznych úrovniach a nemala len politickú reprezentáciu, ale aj akademickú. A, ten list dostane samozrejme aj pán prezident Schulz a z tohto pohľadu dúfam, že sme prispeli a že budeme aj zdrojom nejakej inšpirácie pre autorov white paperu, ktorý, s ktorým príde komisia v marci a že to bude aj súčasťou v podstate Bratislava Road, ktorú, ktorú zase naši lídry dohodli na samite. A všetci vieme, že sú to veľmi ťažké E, ťažké témy a Malta sa samozrejme bude musieť reagovať, maltské prezidentstvo, na, na, na white paper, s ktorým, s ktorým príde e, komisia v marci a ja, ja len pevne verím, že bude inšpiratívne, že sa nikto nezlakne reality, ktorá je niekedy možno ne, nepríjemná, ale že bude mať tiež e, snahu veci pomenovať a dať návrhy na konkrétny stôl. Ak hovoríme o Spomenuli ste ešte otázku prokuratúry. Súhlasím, nie je to naša agenda, ale dovolím si e, pripomenúť, že z vlastnej iniciatívy e, komisárka Jourová vystupovala dvakrát, e, dokonca na Ekofine neobvyklé. A podarilo sa nám v podstate tému boja s daňovými únikmi a trestných činov, ktoré súvisia s s pravdou v oblasti DPH a majú v zásade medzinárodný prvok, lebo, lebo tie miliardy nám unikajú na základe medzinárodnej spolupráce kriminálnych kruhov, e, ktoré sú pospájané naprieč e, Európou a že sa nám tam podarilo dosiahnuť e, dobrý záver a presvedčí dokonca niektoré členské krajiny, ktoré sa nedívajú veľmi pozitívne na, na pozíciu samotného generálneho európskeho prokurátora. Takže pokiaľ viem, zajtra Home and Justice sa má na túto tému e, rozprávať a takže im držíme palce. Naša pozícia národná je veľmi e, pozitívna. Thank you very much. Ďakujem. Pán predseda Peter Ďakujem vám za to, ako ste si viedli za presedníctvo. Ďakujem za všetko, čím ste významne prispeli. Ďakujem aj e, pani Repasovej a pánovi Saskovi, ktorí e, viedli e, rokovania, čo sa týka prospektusu a MMF. Budeme hovoriť e, rade o fiskálnej kapacite, hovorili sme aj o ďalších otázkach, ktoré zostanú na programe, pretože sú zásadné v podstate preto, aby sa e, vytvorila e, únia kapitálových trhov. Takže sa stretneme opäť v pondelok. Ja by som vám ešte rád zaželal e, pekné Vianoce. Ďakujem, poďakujem vám za spoluprácu. Dovidenia.